Ja, sehr verehrte Kollegen, sehr verehrte Kolleginnen, äh, Frau Ford ist noch immer verhindert, äh, deswegen... Budeme pokračovať a na začiatok schôdze bude mať možnosť viesť a predsedať tejto schôdzi. Najskôr e, dobrý deň všetkým. Som veľmi rada, že tu máme s nami pani komisárku Bienkovsku. Som naozaj veľmi rada, že opäť máme možnosť spoločne diskutovať pretože je veľa vecí, ktoré práve prebiehajú na vnútornom trhu a chceme diskutovať o pracovnom programe komisie, aký je jeho ďalší vývoj a pozrieť sa, aké témy nás zo strany komisie čakajú v najbližšej dobe. Eventuálne sa pozrieť na to, aké návrhy legislatívnych úprav sú vo fáze prípravy, kde sme už vychádzali z toho, že e, nám budú predložené, ale ešte nie sú zatiaľ dokončené. Samozrejme, budeme hovoriť aj o prioritách, ktoré máme očakávať na obdobie 2017-2018 a uvidíme, či korešpondujú aj s tými očakávaniami, ktoré my máme ako poslanky poslanci, ako zástupcovia občanov EÚ. A aby sme nestrácali zbytočne ďalej čas, eh, tak eh, dám rýchle slovo pani komisárke Benkovskej. Nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair, eh, honorable member. Ďakujem veľmi pekne, vážená pani predsedajúca, vážené poslankyne a poslanci, členovia tohto výboru. Ešte raz vám ďakujem za to, že ste ma pozvali v podľa mňa veľmi významnom čase. My sme sa dostali k, do polovice našich mandátov, nasledujúce dva roky respektíve 2,5 roka je pomerne zásadných, takže teraz je dôležité, ako dotiahneme niektoré veci. A dnes by som preto chcela hovoriť stručne, avšak e, do hĺbky o pokroku, ktorý sme dosiahli v určitých kľúčových iniciatívach, ale aj záležitostiach, ktoré e, sa dotýkajú práce vášho výboru. Chcela by som tiež hovoriť o nasledujúcich návrhoch z našej strany a iných priebežných záležitostiach. Zostáva nám ešte na stole veľa nedokončenej práce. Ako viete, od samého začiatku som sa zaoberala najmä praktickými záležitosťami, ktoré dúfam prinesú nejaký, nejakú badateľnú zmenu pre našich občanov a firmy. Takže v prvom rade by som chcela hovoriť o stratégii pre jednotný trh. Tu si myslím, že e, plníme harmonogram tvorby tohto materiálu, uplatňovania tohto materiálu. E, komisia predložila polovicu svojich iniciatív a zostávajúce e, predloží do konca tohto roka. Toto ilustruje najlepšie balík pre služby, ktorý bol predložený v januári minulého roka a o ktorom sme hovorili vo februári. Vo februári som približila detaily aj pred vami, alebo vám. A tu sa snažíme zlepšovať implementáciu a sú tam aj určité nové kroky, možno neradikálne, možno nie extrémne ambiciozne, avšak napriek tomu také, ktoré pri prípade plného schválenia prinesú e, reálnu zmenu pre občanov, e, pre spotrebiteľov, pre, pre profesionálov, aj firmy. No a e, tiež sme e, týmto balíkom chceli dosiahnuť alebo zabrániť e, tvorbe nových prekážok, to osobitne v oblasti regulovaných profesí, ale aj v iných oblastiach. Tiež by som chcela dúfať, že tento návrh budete, bude, budete skúmať, že o ňom budete rokovať čo najrychlejšie. My sme spolupracovali, spolupracujeme s malckým predsedníctvom. Ďalej elektronická karta európskych služieb. Tu som si veľmi pozorne vypočula názory zainteresovaných a myslím, že sme našli správnu rovnováhu, taká ktorej e, poskytovateľom služieb dáme k dispozícii naozaj užitočný nástroj. A s týmto cieľom je veľmi dôležité, aby e, tak domáci ako aj hostiteľský členský štát boli zapojené do, poskyt- do poskytovania informácií a aj vykonávania rýchlych e, rozhodnutí o povolení, o autorizovaní. Ja viem, že toto je troška zložitý návrh, ale zároveň má, má praktickú zložku a ešte raz aj tu sa spolieham na vašu aktívnu podporu a um, dúfam, že v spolupráci s Malckým a nadchádzajúcim estonským predsedníctvom nájdeme správne riešenie. Rada by som možno tiež e, trocha spomenula náš prístup k, k, k kolaboratívnej ekonomike ako možno viete, tu namiesto legislatívy, ktorej príprava by trvala roky, sme sa rozhodli pre praktické usmernenie, po ktorom bude nasledovať fáza aktívneho monitorovania. Táto bude zahrňať štúdie a kontakty s, so zainteresovanými. A napríklad vo februári sme rozbehli nový projekt, e, ktorým sa snažíme zameriavať na sektor krátkodobého ubytovania. Takže začíname hovoriť o tomto sektore osobitne a o kolaboratívnej ekonomike v tomto sektore, pretože je to, je to v súlade s našim prístupom. Radi by sme vytvorili nejaké miesto, kde si členské štáty vrátane zástupcov obcí a regiónov mohli vymieňať osvedčené praktické postupy a skúsenosti a aby mali teda miesto, na ktorom by mohli hovoriť aj napríklad s nami. A chceli by sme, aby dostali slovo aj zástupcovia jednotlivých odvetví, zainteresovaní spotrebitelia, e, združenia zamestnancov a tak podobne. A ako sme hovorili už predtým, Európska únia bude musieť nájsť spôsob, ako absorbovať tento nový podnikateľský model a ak sa nám to nepodarí teraz, tak o 5 rokov sa budeme stiažovať, že Európska únia prišla o túto šancu ktorú nám dáva kolaboratívna ekonomika. Ja si samozrejme uvedomujem rôzne problémy, ktoré v tomto sektore sú a chceli by sme dosiahnuť veľký pokrok v rokovaniach o tých problémoch. Vítam ďalej, že pán Danty vykonal svoj diel práce a e, spracoval správu, na ktorú sa veľmi teším. No a E, ešte raz, ako som povedal, tam, kde nie je legislatíva, by sme chceli dosiahnuť e, veľmi praktické, prakticky viditeľné výsledky pre občanov. A ďalším takýmto príkladom je geoblokovanie. A tu vzhľadom k tomu, že potrebujeme v tejto oblasti jasný právny rámec, by som chcela oceniť e, spravodajkyni, ktorá tu však nie je, pani Ruža Tun. Dnes do obeda sa podarilo schváliť správu v vašom výbore k tomuto navrhovanému nariadeniu a a tu e, treba povedať, že e, treba odstrániť e, prekážky, ktoré sú neodôvodnené, diskriminačné postupy, ktoré postihujú príjemcov služieb a ak sa nám to podarí, tak potom zabezpečíme väčšiu, väčšiu právnu istotu pre obchodníkov, ale efektívnejšie e, presadzovanie základného princípu nediskriminácia. Boli by sme radi, keby napríklad malé a stredne veľké podniky a mikropodniky profitovali z digitálneho jednotného, jednotného trhu, vzhľadom k tomu, že sa nachádzajú v podobne slabej pozícii ako spotrebitelia. A e, schválenie tejto správy by malo e, vlastne sa po, pomaličky premietnúť do rozbehu trialógov v nasledujúcich týždňov, počas ktorých Rada, komisia a parlament e, dúfam už to, počas tohto leta budú vedieť dosiahnuť nejakú zhodu. E, ďalej e, je tu otázka doručovania balíkov. A tu by som chcela znova oceniť prácu vášho výboru prostredníctvom spravodajkyne Biliany Boržan, ktorá podporila náš návrh. Malské predsedníctvo sa snaží dosiahnuť, alebo teda pracuje tak, aby dosiahlo spoločné stanovisko na rade v júni k tejto veci a dúfame, že vďaka tomu sa podarí túto tému dotiahnuť do konca a schváliť do konca tohto roka. V rámci diskusí mi ma trocha trápi, že sa hodnotia ceny doručovania balíkov len z hľadiska e, dostupnosti. Toto by však nebolo e, spravodlivé, pretože mnohé doručovacie služby sú navrhnuté tak, aby boli možno drahšie, ale zase rýchlejšie a e, tým pádom pohodlnejšie. Takže by bolo dobré, keby sme dali možnosti voľby e, spotrebiteľom a zároveň poskytovateľom týchto služieb, aj predajcom na internete, tak, aby bolo k dispozícii viac týchto doručovacích služieb, ktoré fungujú cezhranične a e, aby sme týmto podporili celý tento sektor. E, tretím prí, praktickým príkladom je, sú startupy. V novembri sme navrhli balík, ktorý sa snaží riešiť problémy, ktoré, ktorým čelia startupy od svojho založenia cez určité dlhodobejšie prežitia rast a e, môžem vás radosťou informovať, že sme dosiahli celkom dobrý pokrok a e, začali, rozbehli sme nejakú prácu na dvoch tretinách akcií v, v rámci tejto oblasti. No a teraz k nasledujúcim, alebo teda budúcim návrhom. Tu um, v prvom rade um, navrhujeme tzv. E, informačný nástroj pre jednotný trh, zkrátka je SMIT, a tento by umožnil, aby komisia získala informácie priamo zo spoločnosti, od spoločnosti v situáciách, kedy nejaké spolahlivejšie, rozsiahlejšie dátové celky nie sú k dispozícii a takéto údaje by potom mali byť, mali byť podkladom pre tvorbu politiky na európskej úrovni. E, tento nástroj by e, sa mal používať veľmi presne zaceleným spôsobom, veľmi úzko definovaným spôsobom, aby nevznikali, nevznikali nejaké obavy zo zneužívania. A e, prínos, ktorý budú mať občania z tohto nástroje, že ako spotrebiteľ a platiteľe daní, ale aj e, majiteľa podnikov a podnikateľia e, vlastne budú profitovať z tej lepšej, e, lepšej politiky. Ďalej je tu otázka tzv. jednotnej digitálnej brány, Single Digital Gateway, ktorá by mala zlúčiť relevantné informácie o právach a národných pravidlách v rámci Európskej únie, ktorými, ktorých by sa mali, ktorými by sa mali občania aj podniky riadiť a tu chceme rozvinúť existujúce weby, ako napríklad Your Europe. A um, mm, tu plánujeme posunieť najmä Solvit a to prostredníctvom akčného plánu, ktorý mal mať tri hlavné ciele. E, poprvé, spropagovať Solvit a zvýšiť jeho kvalitu, e, zlepšiť jeho nájditeľnosť a e, zlepšiť jeho úlohu pri presadzovaní práva. A preto sa domnievam, že aj tento nástroj bude veľmi užitočný a z hľadiska zamerania na jednotný trh e, je to tiež aktivita veľmi vítaná. E, vieme, že napríklad litis nefunguje tak, ako by mal a preto e, navrhneme konkrétnejšie zlepšenia. A druhá iniciatíva sa týka teda súladu a dodržiavania pravidel v prípade mnohých produktov, ktoré nesplňajú pravidlá jednotného trhu a tu by sme chceli takéto aktivity stiažiť a zľahčiť naopak detekciu a boj proti e, produktom, ktoré nesplňajú pravidlá. Po lete plánujeme ďalej zverejniť balík o verejnom obstarávaní, kde by sme chceli urobiť akúsi inventúru súčasného stavu a načetnúť e, ďalšiu cestu. A chceli by sme tu využiť, e, alebo teda chceli by sme, aby toto viedlo k širšiemu uplatňovaniu kritérií, ktoré vychádzajú z udržateľnosti a inovatívnosti, ďalej podporiť investície tvorbu pracovných miest a zaviesť väčšiu transparentnosť a profesionalitu do verejných obstarávaní, tak aby občania mali za svoje peniaze, eh, aby dostávali čo najlepšiu službu. Tuto neratáme s návrhom nejakej novej legislatívy. Chceli by sme len navrhnúť eh, určité zlepšenie alebo zlepšenia vo fungovaní existujúcej legislatívy. A potom je tu eh, balík, ktorý plánujeme predstaviť, ktorý sa týka maloobchodného sektora je to veľmi dôležité odvetvie, ale um, takisto sú tu, je tu určitý trend smerujúci k novým e, nepotrebným obmedzeniam, takže aj tu sa vlastne odburáva jednotný trh. No a preto by sme chceli uh, šíriť určité osvedčené postupy, aby sme zvrátili tento trend. No a potom je tu ešte pár ďalších vecí, ktoré by mohli byť e, zaujímavé pre vás, v prvom rade duševné vlastníctvo. Tu by som chcela, alebo to dúfam, že sa nám podarí, uh, podarí jednotný patent Európskej únie e, pretaviť do praxe ešte tento rok. E, Spojené kráľovstvo a Nemecko ešte by mali ratifikovať tento systém a hneď ako to bude ukončené, tak môžeme začať pracovať na predbežnom uplatňovaní časti tejto zmluvy tak aby vlastne ten súd, patentový súd mohol začať eh, fungovať. No a mm, preto by mal vstúpiť protokol o predbežnom uplatňovaní do platnosti koncom tohto mesiaca, koncom nasledujúceho mesiaca, teda mája. Avšak ešte stále je tu malý počet členských štátov, mm, ktoré nedali svoj súhlas a preto by som chcel apelovať na tieto štáty, aby to robili čo najskôr. Ale Spojené kráľovstvo a Nemecko tie zatiaľ sú na dobrej ceste. Eh, IPR enforcement, teda presadzovanie pravdušovného vlastníctva, tam pomaly uzatvárame preskúmanie legislatívneho rámca a e, plánujeme vypracovanie niekoľkých memorandov porozumení medzi e, zainteresovanými. Ďalej e, typové schvalovanie vozidel. Tu musíme zabezpečiť, aby sa neopakoval emisný škandál a na to potrebujeme zaviesť určitú fundamentálnu reformu, aby sme zabezpečili dostatočný dohľad Európskou úniou. A tento návrh, ktorý v tejto oblasti je, ten je skutočne kľúčový a ja vítam tú vysokú mieru ambícií, ktorá bola evidentná v tomto parlamente a dúfam, že trialóg začne čo najskôr. Za nás môžem len povedať, že sa budeme snažiť robiť maximum, aby sme zabezpečili čo najrýchlejší pokrok v tejto oblasti, pretože to dlhujeme našim občanom. E, tretí bod sú hnojivá. A tu by som veľmi stručne chcela poďakovať tomuto výberu a to osobitne pani Galpelca jej návrh správy tejto skutočne veľmi komplikované veci, pretože prostredníctvom tejto správy ste eh, uznali význam eh, jasných definícií a požiadaviek označovania a takisto minimalizácie eh, právnych požiadaviek a bremena. No a um, tiež ste sa vyjadrili tak, že určité aspekty harmonizácie by boli dobrovoľné, tak aby sa zohľadnili rôzne regionálne a národné potreby. A ja e, verím, že tieto rokovania budeme schopní čoskoro uzavrieť. E, štvrtým bodom, ten sa týka obrany. A toto je e, vec, kde podporujeme obranú spoluprácu v Európe a Snažíme sa implementovať e, Európsky akčný plán pre obranu z minulého roka. E, kľúčom k tomuto je podpora spolupráce cez Európsky obranný fond. Chceli by sme e, podporiť rozvoj schopností a kapacít prostredníctvom dvoch, dvoch nástrojov, nazvaných výskumné a kapacitné okná. To výskumné okno to bude otvorené vlastne zároveň s rozbehnutím prípravných aktivít a e, úzko spolupracujeme s členskými štátmi na tom, aby e, ambiciózny, e, ambiciózny návrh na to tzv. okno kapacít bolo otvorené už začiatkom júna. No a ja musím ešte povedať, že si cením, že tento výbor nás podporoval za uplynulé 2-2,5 roka a teším sa na akékoľvek otázky, veľmi rada na ne odpoviem. Srdečná vďaka, pani komisárka, za tieto vyjadrenia, ktoré nám pomáhajú vytvoriť si troška jasnejšiu predstavu nielen o tom, čo sa v tejto chvíli deje, ale čo nás ako poslancov do budúcnosti čaká. A už e, je tam pár vecí a je tam takisto niekoľko bodov, ktoré vyvolajú pomerne kontroverznú diskusiu. E, mám na mysli konkrétne balíček vnútorného trhu, e-karty a tak ďalej, e-cards. Ale na to sme tu, aby sme tú diskusiu viedli a aby sme si ozrejmili, aké pozitívne rozhodnutia môžeme v konečnom dôsledku prijať. E, pre vašu informáciu, dnes do obeda sme na výbore hlasovali o balíčku alebo agende geoblokovania, geoblocking a myslím, že máme veľmi dobrý podklad pre ďalšie rokovania ktoré budú pokračovaním e, návrhov komisie a dokonca teda idú ďalej, posúvajú, rozširujú ten rozsah pôsobnosti. To bolo podľa mňa vyslovene nevyhnutné a zároveň sme aj hlasovali o tom a odhlasovali úspešne to, že mandát pre pani Tún, ktorá bude viesť rokovania, bude platný, e, hneď bude možné začať rokovania, pretože to je téma, ktorá eminentne zaujíma veľkú časť obyvateľstva a síce ako nie je možné používať niektoré tovary alebo produkty a respektíve služby, pretože funguje práve toto geoblokovanie a je dobré v tejto veci pokročiť. Navrhujem, aby sme najskôr dali priestor koordinátorkám a koordinátorom a najskôr teda Eh, pán Schwab z EPP, nech sa páči. Dank, Frau Vorsitzende. Eh, Commissioner, thank you so much for being with us today eh, in our committee. Um, Ďakujem pani komisárke za to, že prišla k nám na výbor. Ako už spomenula pani Gebhardt, my dnes sme už hlasovali o veľmi dôležitej téme, ktorú ste priniesli do parlamentu v minulosti a ako už bolo spomenuté, tiež sme rokovali o, a to je dôvod, prečo som prišiel trocha neskôr, lebo som sa stretol s malským predsedníctvom k balíku o službách, teda e, rokujeme a pripravujeme e, túto tému, ktorá je veľmi dôležitá pre vnútorný trh. E, pripravujeme to na rokovanie nášho výboru a za, za EPP môžem povedať, že sme veľmi vďační za to, že e, vyvolávate, vyvíjate tlak na v oblasti legislatívy jednotného trhu e, na všetkých zainteresovaných, v oblastiach, kde ten rámec ešte nefunguje tak, ako by mal a kde teda ten účel nebol splnený tak, ako sme rátali. Ako spomínala pani Gebhardt, tie rokovania, ktoré nás čakajú, budú veľmi komplikované. O tom nemôže byť žiadnych pochybností, ale e, vzhľadom k tomu, že v roku 2006 e, sa môžeme ohľadnúť za veľmi úspešným rokovaním o smernici o službách, tak nevidím dôvod, prečo by aj toto, toto, tento balík, nový balík o službách nemohol vyplynúť do úspešného riešenia. Takže my vás chceme podporiť a boli by sme radi, aby vnútorný trh sa premietol vo všetkých oblastiach fungovania Európskej únie. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne, pán Šváb. Skôr ako dozdám slovo pánovi Dantimu, tak by som chcela privítať skupinu návštevníčov, návštevníkov. To sú študenti eh, z Univerzity v Cambridge, ktorí boli pozvaní pani predsedničkou, pani Fordovou, ktorá dnes bohužiaľ nemá priestor byť tu, pretože sa venuje predvolebnému boju. Viete, že na ňom sú pripravené voľby v Spojenom kráľovstve, ale ona určite sa teší, že ste tu. Ja sa tiež teším, aby ste mali možnosť takto z prvej ruky vidieť, čo sa deje v Európe. A oveľa lepšie potom človek dokáže pochopiť, eh, čo sa v EU deje. Je to oveľa lepšie takto to vidieť, ako si to čítať eh, v knižni, teda v učebniciach. Takže ešte raz sa teším. Pán Danty, máte slovo. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pani komisárka za to, že ste tu. Nie je veľa času. Nebolo veľa priestoru si predtým vymieňať niektoré postrehy, ktoré sa týkajú dôležitých, dôležitých e, agent. Ja chcem e, sa venovať najskôr jednej veci, ktorá sa týka jednej zo štyroch, jedných zo štyroch spisov, ktoré sa týkajú týchto, týchto služieb. Ide o elektrické oznámenia. Je to náročné, ako vieme, je to komplikované a nie sú vždy tie pozície zjednotené. My určite odvedieme náš e, podiel, ale sú tu ešte veci, ktoré treba objasniť. Ten nadmerný rozsah pôsobnosti, ktorý spôsobuje riziko, že to bude zhoršovať ten administratívny proces, že ho zbytočne zaťaží tá nevyhnutnosť e, vopred oznamovať nielen zo strany členských krajín, ale aj zo strany regiónov alebo menších, orgán, menších administratívnych zoskupení. To je jedna z obav, ktorú budeme teda tlmočiť komisii. E, je samozrejme pravda, že téma, e, ktorú načetla komisia, je veľmi dôležitá. Ide o suverenitu a ide o schopnosť štátu zasahovať a riešiť veci autonómnym spôsobom a príjmať legislatívu nezávisle pred tým, ako to bude predmetom posudku komisie. A my si uvedomíme, že treba to urýchliť, že istotne tieto ťažké veci, ktoré sú mimoriadne citlivé, je nevyhnutné riešiť a my istotne tak budeme robiť za našu stranu. Druhá vec, kolaboratívne hospodárstvo. E, ste to pripomenuli, že ja som bol spravodajcom za tento spis a túto agentu. E, budeme to schvalovať na najbližšej schôdzi. E, budeme mať k tejto veci definitívny text, záverečný, ktorý bude konsolidovanou verziou za celý výbor a samozrejme vy ste spomenuli niektoré veci, ktoré oceňujem. Hovorili ste o tom, že komisia sa chce viacej angažovať v analyzovaní tohto javu, jeho monitorovaniu, jeho hodnoteniu, to je veľmi dôležité. Ja si myslím, že my sa musíme sústrediť na jeden aspekt, jednu vec, ktorý je veľmi urgentný a ktorý e, by bolo vhodné e, s väčšou istotou riešiť. Je nevyhnutné ujasniť si, ako je možné rozlišovať jasným spôsobom medzi e, tými, ktorí, sú, teda, ktorí robia v tom odvetvi a ktorí nie, teda, ktorí sú tam zase ktorí nie. Hovorili sme o niektorých prahoch, ktoré by mohli byť nastavené. Nemôžu to byť ale prahy alebo e, také hodnoty, ktoré sú nastavené z Bruselu a ktoré by mali byť platné pre všetkých paušálne, ale bolo by dobré mať nejaké linie orientačné, ktoré by lepšie pomohli zadefinovať, že kto sa tou činnosťou zaoberá ako odborník, kto nie. A to sa na šťastie šťastie deje e, tým, že zapájate niektoré nižšie administratívne zložky ako regióny, ako ako samozprávy, tak e, takýmto spôsobom sa potom nastavuje na aj ten vnútorný trh. A nakoniec len krátka pripomienka, bez toho, aby som e, veľa doplňal, ale vy si spomeniete na naše diskusie, pokiaľ ide o označenie geografického pôvodu pre ne, polnospodárske produkty, mimoriadne citlivá téma. A chceme toto pripomenúť, aby sme si to ponechali ako vec, ktorú treba ešte doriešiť. Ďakujem. Ďakujem, pani Bienkovská. Keď súhlasíte, tak ešte by som dala trom prítomným koordinátorom priestor, pánovi Logegardovi, pani Reda za Zelených, pani Dežonovi, Dejongovi, Dejongovi za GUE a potom budete mať priestor. Pán Logegard, nech sa páči. Much, and... Ďakujem pekne Pani predsednička, ďakujem pani komisárka, že ste prišli medzi nás a našli si čas. Je to veľmi užitočné a pomocné. Toto je vlastne moje prvé stretnutie na tému vnútorný trh a témy, o ktorých dnes hovoríme. Ako dvaja predrečníci a ja e, poviem niečo o balíku služieb. E, som e, spravodajcom e, pre smernicu e-cards náhodou v tomto výbore a mal som práve prvé stretnutie s mnohými zainteresovanými stranami dnes popoludní a to ma vedie k úvahám o tom, že možno to nie je až také jednoduché, ako som si dnes ráno, ešte len dnes ráno myslel, keďže áno, sú to veľmi zložité veci. Pro všetkým po tom, čo som si vypočul zastupcov nemeckého stavebníctva, musím povedať, že spôsob, akým oni predstavili svoje stanovisko, no môžem povedať, že tá diskusia bude naozaj vášnivá. takže pokúsim sa to zjednodušiť. Spomenuli ste stavebníctvo a poisťovníctvo konkrétne e, vo vašom návrhu. Prečo? A ak sa ukáže, že počas diskusí bude musieť dospieť záveru, že celé toto odvetvie nemá záujem e, zúčastniť sa a tú e-card považujú za niečo, čo absolútne nechcú akceptovať, bolo by možné potom spomenúť alebo navrhnúť, že ak chceme niečo získať a prísť niečím, čo sa ostatným páči, že by sme možno mali e, zvláštne ujednanie pre stavebníctvo, Eh, je to predstava, na ktoré môžeme budovať, alebo je to niečo absolútne nepriateľné? Ďakujem pekne, pani Rera. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, komisárka, za to, že máte úzke kontakty s našim výborom. Na úvod by som začala s témou geoblokácia, už ste to spomenuli. Áno, eh, Spravili sme pomerne ambicioznú zmenu textu, čo sa týka zahrnutia e, obsahu, ktorý je iný ako audiovizuálne, je s kými právami. Je to dôležité pre spotrebiteľov a pýtam sa, či komisia je ochotná podporiť e, tento parlamentu v ďalších rokovaniach. Spomenuli ste aj otázku eh, homologizácie typového a tu je dôležité spomenúť aj otázku kompenzácie pre spotrebiteľov po škandáli Dieselgate e, máme veľký problém, e, že na rozdiel od Spojených štátov klienti v EÚ nedostali kompenzáciu a to je téma, ktorá e, súvisí aj s, napríklad so spoluprácou ochrane spotrebiteľov, to spadá do kompetencie pani komisárky Eurovej, ale otázka kompenzácie v prípade prípade porušovania typu Dieselgate. To je veľmi dôležité. Čo sa týka návrhu doručovania balíkov, ako chcete zabezpečiť to, že si súkromní prevádzkovateľia, e, ktorí nemajú povinnosť univerzálnej služby, nebudú vyberať, čo sa im hodí a čo im vyhovuje. A otázka, e spomenuli ste mnohé e, memoranda o porozumení, už ich viacero, možno prídu ďalšie. Pýtam sa, či aj toto bude hodnotené nejakým štruktúralným spôsobom, podobne ako to bolo v súvislosti s EPO smernicou. Pro všetkým, aký to bude mať dopad na základné ľudské práva a či to odvetvia v podstate e, zoberú a budú uplatňovať, pretože memoranda o porozumení a e, spoluregulácia je efektívnejšia ako nanúcovanie e, práva, ale na druhej strane sa dá povedať, že takéto memorandum porozumenie sa akoby privatizuje reglementácia. A otázka začínajúcich podnikov, startupov. My diskutujeme o opatreniach, ktoré komisia pripravuje na podporu nových podnikov spomínam viacero pilotných projektov, ktoré sme predložili, aby ich predbežne vyhodnotila komisia. Bolo to dnes ráno a to sa týka práve startupov v viacerých oblastiach a dúfame, že dostaneme podporu Európskej komisie. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, pán de Gong. E, Prepašte, ja som, ja viem teda, že ste mali prísť predtým, ale dostávate nakoniec ten záverečný priestor, nech sa páči. E, Eh, Vážená pani predsedajúca, ja vidím pred nami niekoľko víziev, pokiaľ ide o digitálny jednotný trh. Samozrejme, s pani komisárkou súhlasíme v tom, že je to vec dôležitá pre, pre hospodársky rast Európskej únie, je to budúcnosť, takisto je to dôležité pre vnútorný trh. To je podľa mňa všetko jasné prakticky všetkým z nás. Avšak je tu niekoľko aspektov. Prvý sa týka toho, že komisia vyprodukovala množstvo návrhov, ktorými sme sa zaoberali aj v parlamente a tie rokovania ešte stále prebiehajú. E, mali sme tu komisára Ansipa a ak sa pozriete na to množstvo, tak e, ten prístup, e, alebo teda ten súbor pravidel, ktoré máme, je pomerne fragmentárny a nie je veľmi jednoduché sledovať vzťah medzi jednotlivými časťami hospodárstva, tými oblastiami, ako sú tie platformy, spotrebiteľské práva a tak ďalej. Nie, nie, nie je jednoducho, jednoduché e, vidieť tam, e, vidieť v tom akýsi celok. Čiže bolo by dobré, keby e, samozrejme tie návrhy boli schválené radou a parlamentom, ale je tam istá fragmentárnosť. Po druhé, chceme vedieť, ako je tie jednotlivé myšlienky a tie návrhy dať do súladu. A Poďalšie sa musím pripojiť k tomu, čo povedal kolega Danty, v tom, že digitálny trh je samozrejme aj príležitosťou pre zamestnancov na jednej strane alebo SZČO na druhej strane, teda samozamestnávateľov. Po tretie, a to nie je vec, ktorá by nás vôbec nezaujímala. Ak funguje digitálny trh dobre, tak by mal zostať dostatočný priestor na to, aby zamestnávateľia, ktorí fungujú lokálne alebo v nejakom, v nejakom e, drobnom trhu, e, nejakí nezávislí, predajcovia, ktorí, dáme tomu, sa orientujú len na jedno mesto, tak je možné, e, ak títo si otvoria webový obchod, tak skrátka mali by tiež mať možnosť fungovať popri tých veľkých predajcoch, veľkých reťazcoch. A záverom, v tomto výbore pre vnútorný trh e, je, jedna téma, ktorá nás vždy zaujíma, sú to e, obchodné postupy alebo e, férové obchodné praktiky a mňa tu veľmi zaujíma najmä sektor franchisingu. Bol som tam spravodajcom, takže k tomuto, keby ste sa vyjadrili tiež. Frau Kommissarin, wir haben jetzt einen ganzen Ďakujem pekne, takže máme tu celú sériu otázok, nech sa páči. To... Ďakujem pekne za všetky tieto pripomienky. Pokúsim sa na ne zareagovať. Na všetky dúfam. Môžem vás uistiť len v tom, že spravím všetko, čo je v mojich silách. Komisia sa snaží robiť všetko, čo je v jej silách, aby naozaj jednotný trh fungoval pre všetky v oblasti služieb. Vieme, že to, to nie je e, aktuálna situácia teraz, hlavne čo sa týka služieb a preto už sa trošku predvídala ďalšie otázky, ale preto sme v podstate zvolili tie sektory, ktoré sú najdôležitejšie, to znamená stavebníctvo, finančné služby, k tomu sa vyjadrím neskôr. Zvolili sme si teda tieto sektory. Asi viete, aké je ťažké boli diskusie aj na kolegiu ohľadom všetkých našich návrhov. A preto som povedala v úvodnom vystúpení, že Možno nie sme najambicioznejší, ale toto sú návrhy, ktoré podľa mňa naozaj môžu krok po kroku postupne zabezpečiť zmenu nič revolučné, pretože sa to nedalo. A dokonca aj po vašich diskusiách o celom balíku vidíte, aké je to zložité. Viete, že máme dve žlté karty, nemeckého a francúzského parlamentu, takže ešte stále budem musieť diskutovať a vysvetľovať vysvetľovať všetkým občanom, všetkým parlamentom v Európe, že naozaj chceme trošku, trošku otvoriť hospodárstvo. Opäť nie sme nejak veľmi revoluční, povedz, poviem to takto, neviem hovoriť o ambicioznosti alebo ale o revolučnosti, ale e, bude to znamenať zmenu. Čo sa týka notifikácií, návrhu opatrení 3 mesiace pred prijatím. Je nutné mať takéto efektívne konzultácie s notifikujúcim členským štátom. Musím povedať, že máme rovnaký nástroj, rovnaký systém notifikácií pre sektor tovaru a to funguje. Takže nikto si už nekladie otázky, nikto nereaguje, nikto sa nesťažuje na nejakú ďalšiu administratívnu záťaž. My, sa chcem, e, chceme, my chceme dosiahnuť to, aby sme následne nemali tak veľa e, postupov pre porušovanie predpisov. Je dôležité diskutovať o tom a ukázať členským štátom v procese, teda legislatívnom procese, čo samozrejme nebráni tomu, aby legislatívny proces napredoval ale my chceme všetkých zapojiť už počas procesu prípravy legislatívy, aby sme boli istí, ako my aj členské štáty, v tom, že nová legislatíva bude v súlade s európskymi pravidlami, pravidlami mm, jednotného trhu. Takže opäť žiadna nová záťaž, ten istý nástroj, ktorý máme pre sektor tovaru a dúfame, že tento postup notifikácie jednoducho zníži počet prípadov e, porušovania predpisov Európy vo všeobecnosti následne. Čo sa týka kolaboratívneho hospodárstva, ako som povedala, začali sme diskutovať po, od júna 2016 na základe týchto princípov. Teraz pripravujeme správy o sektore ubytovania, samozrejme sú tu ešte nedoriešené súdne spory a tým sa budeme takisto riadiť, keď budeme vedieť, aké je stanovisko súdov. Takže toto je naozaj živý spis. Sú tu mladí ľudia, kolaboratívne hospodárstvo ostane, bude s nami a musíme samozrejme mm, riešiť mnohé problémy E, mnohé nejasnosti v oblasti ubytovania, ale aj v iných e, sektoroch, pre všetkým teda sektor pohostinstva, a ubytovania. E, chceme to riešiť na európskej úrovni a chceme ukázať, že pripravujeme usmernenie a nie novú legislatívu. To svedčí o tom, že chceme o tom diskutovať, že sú to otvorené otázky a otázka profesionálne versus e, súkromné poskytovanie. E, opäť e, v správe budem musieť nájsť odpovedať na tieto otázky a riadiť sa aj rozhodnutiami súdu. Zemepisné označovanie iných ako polnohospodárských výrobkov, o tom sme sa už snažili diskutovať niekoľkokrát predtým zemepisné označovanie pre polnohospodárske produkty funguje celkom dobre. Teraz sme robili hodnotenie dopadov pre štúdiu hodnotenia dopadov pre iné ako polnohospodárske produkty. Eventuálne sa diskutuje o návrhu Máme na stole závery hodnotenia dopadov, takže snáď niečo konkrétnejšie budeme môcť navrhnúť aj pre iné ako polnohospodárske produkty. E-karty tu môžem odpovedať len tak, teda otázka na to, prečo sme zvolili sektor stavebníctva a poisťovníctva. Pretože tieto dva sektory možno majú najväčší hospodársky dopad na jednotný trh a na európske hospodárstvo a väčšina prekážok je práve tam. Viem, že väčšina prekážok je práve v týchto sektoroch. Nevymysleli sme sa tak z večera do rána Máme dobrú databázu, diskutovali sme o tom, dôkladne sme preskúmali všetko. Takže to sú dva sektory, e, v ktorých vidíme najviac variát. Samozrejme, elektronická karta je horizontálnym nástrojom. Možno, že máte problémy diskutovať o tom s vašimi partnermi, ak áno, tak vám môže poskytnúť ďalšie údaje a ďalšiu pomoc, aby ste ich mohli ľahšie presvedčiť, lebo ja si naozaj myslím, že to je veľmi hodnotný nástroj, nič revolučné opäť, ale samozrejme chceme zapojiť hostiteľské domovský členský štát neimplementujeme nejakú e, kultúru pôvodu, to chcem vyškrtnúť, to naozaj chcem si byť istá, že to nebude ale ak nebudeme riešiť stavebníctvo a poisťovníctvo a finančníctvo, tak to nebude mať absolútne žiadny dopad na celé hospodárstvo. Geoblokácia. Vieme, že by tu by pravidlá boli vylúčené z návrhov a je nám to ľúto, pretože samozrejme také rozhodnutie bolo prijaté. Myslím si, že to je smola pre malé stredné podniky. A Samozrejme súhlasíme s tým, čo bolo prijaté. E, služby chránené autorskými právami mimo audiovízie, teraz je to v návrhu, čiže je to pre nás v poriadku. Samozrejme to závisí od dôkazov, ktoré uh, uh, sektor pouka- na ktoré sektor poukáže, aké budú príjmy a tak ďalej. Uvidíme, ako sa to vyvinie. Samozrejme, tam revizná doložka o niekoľko rokov, e, v rámci ktorej bude možné to potom eventuálne lepšie vyhodnotiť a v prípade potreby zmeniť. Čo sa týka doručovania balíkov, <clears throat> prístup do sieti, pretože diskutovala o prístupe do sieti národných tradičných eh, pošt. Z nášho pohľadu by bolo užitočné mať väčšiu hospodárskú súťaž, ale samozrejme žiadny prístup eh, do sieti to vyhodnotia národní regulátory. Takže momentálne súhlasíme s tým, čo bolo rozhodnuté. Čo ešte? Kompenzácia, no samozrejme. Kompenzácia európskych spotrebiteľov. Ako viete, minulý týždeň predseda komisie Juncker reagoval na list eh, vedúceho predstavenstva Volkswagenu eh, v rovnakom duchu. Opakujeme aj s komisárkou Jorovou to, čo opakujeme, eh, však doteraz žiaľ bez úspechu a nemáme žiadne nástroje, ale myslím si, že z dlhodobého pohľadu by bolo škodlivé E, pre túto najväčšiu európsku firmu. To je v podstate Volkswagen teda. To je základ ich produkcie, predávajú najväčší počet aut v Európe a mali by e, zaobchádzať s európskymi občanmi nie rovnako, pretože nemáme rovnakú legislatívu ako v Spojených štátoch, takže, ale v každom prípade by to mali zvážiť a mali by, pred týždňami som počula, že opäť vyplatili okrem americkým spotrebiteľom ešte vyplatili určitú kompenzáciu viacerým štátom, asi 40 miliard eur. A čo sa týka európskych spotrebiteľov, tam nula. Takže to je naozaj niečo, čo nemôžeme akceptovať a komisárka Jourova povie to isté. Ja chcem podporiť európsky automobilový priemysel v vrátane Volkswagenu. Myslím si, že to je jedna z najcennejších častí priemyslu, ale takto by to fungovať nemalo. Moje stanovisko poznáte. Startupy, Samozrejme, toto nie sú legislatívne návrhy, ale sú to len naše aktivity. E, začali sme s tým, podľa mňa to ide správnym smerom. Eh, získalo si to veľký a široký záujem členských štátov, vrátane malckého predsedníctva. A posledná otázka, eh, nekalá hospodárska súťaž alebo nekalé obchodné praktiky. Správa Európskeho parlamentu z júna 2016 aj potravinový reťazec. Eh, nadviažeme na túto vašu správu. Spolupracujeme, to znamená DG Grow a DG Agri spolupracujeme v rámci mm, fóra na vysokej úrovni. To podľa mňa sa vyvinie v najbližších niekoľkých týždňoch. Naozaj mám na mysli hĺbkovú dopadovú štúdiu. Je to naozaj palčivá téma v niektorých členských štátoch, v niektorých viac ako v iných. Ale v každom prípade, ako ja, tak aj komisár Hogan to máme na popredných miestach nášho programu. To je asi všetko zatiaľ. Viem, že som neodpovedala nejak detálne na túto otázku. Možno, že vám zašlem nejaké písomné odpovede. To by bolo veľmi milé, keby ste tak potom urobili. Mám teraz obrovský problém. Ešte, mám, ešte nám ostáva 10 minút a zapísaných je 7 rečníkov. Preto navrhujem, aby sme v tejto chvíli uzavreli zoznam rečníkov a poprosím vás, poprosím vás, minúta vám musí stačiť, bude musieť byť e, dôsledná, aby mala pani komisárka priestor na odpoveď pani Jakosari ako prvá. Arvoisa puheenjohtaja, mä haluaisin jatkaa tästä eurooppalaisesta. E, ďakujem pekne e, akým spôsobom bude komisia pokračovať vo veci elektronickej karty e-card. Ja som tieňovou spravodajkyňou a počula som viaceré názory v tejto záležitosti. Počula som hlasy Únii zamestnávateľov, počula som predstaviteľov malých a stredných podnikov a nenašla som medzi nimi nikoho, kto by chcel tento počin obhajovať. A vy ste práve povedali, že treba nastoliť rovnováhu. Bolo by zaujímavé dozvedieť sa, aká tá rovnováha má byť. Ďalšia otázka. Komisia, počúvali ste zainteresované strany eh, predtým, ako ste vypracovali ten návrh, pretože je tu obrovská miera odporu voči e, tomuto návrhu. Čiže tieto dve otázky z mojej strany. E, ďakujem pekne. Priamo, chcete priamo? Ale myslím si, že sa zopakujú podobné otázky, takže možno radšej počkať. A pán Koferati, minúta, nech sa páči. Grazie, grazie anche al signor commissario. Ďakujem pekne, ďakujem aj pani komisárke za disponibilitu, ktorú preukazuje. Ja sa vás chcem spýtať, aký je váš názor vo vzťahu k otázke proporcionality? V tejto chvíli smernica predpokladá, že treba urobiť kontrolu proporcionality, taký test, tak aby sme potom mohli dovoliť členským štátom určovať tie pravidlá, ktoré sa týkajú úpravy niektoré prístupu pre niektoré profesie a tak ďalej mne sa zdá, že ten návrh, ktorý bol vypracovaný komisiou, v skutočnosti nezodpovedá tej eh, deklarovanej požiadavke. Je to málo efektívne a málo dôsledné, pokiaľ ide o ten stimul, o ten poput, ktorý má byť eh, realizovaný voči členským štátom na to, aby mali text, eh, ktorý má isté záväzné pravidlá, ktoré môže potom definovať tie profesie, ktoré treba viazať toto je nevyhnutné ja sa domnievam, že treba spraviť veľa v tejto záležitosti, pretože to je mimoriadne citlivá otázka z pohľadu budúcnosti vnútorného trhu. Ďakujem pekne, pán pán Stelroj, minúta. Eh, ja hľadím veľmi pozitívne na tieto vaše aktivity, osobitne to, čo robíte pre startupy, o čom však teraz nechcem hovoriť. Eh, ale rád by som spomenul jednu vec. My dnes eh, hľadíme do budúcnosti. Ale ak sa obzrieme za minulosťou, tak vy hovoríte o konaniach o porušení a my e, vidíme to, že, na, že v mnohých veciach, ktoré tvoria ten jednotný trh, tak to nefunguje tak, ako by to malo. Uvedem príklad z, zo sektora e, lekární, alebo teda predaj liekov v Maďarsku, kde vidíme, že dohody, ktoré sa tam e, vykonávajú, tie e, idú proti princípom jednotného trhu a zahraniční dodávateľia sú vytlačení z maďarského trhu a um, vlastne tie lekárne prechádzajú do vlastníctva maďarských majiteľov, čiže máte nejaké konanie? Myslím, že takéto konanie na kolegiu, konanie o porušení, ale je treba na toto reagovať a zareagovať napríklad tým, že to je nepriateľné, maďarským, ale toto prestať robiť, pretože ináč môžeme celý ten jednotný trh, alebo teda vnútorný trh e, nechať padnúť. To je len taká reakcia z mojej strany. Thank you very much. Well, I just... E, ďakujem pekne. Dobrý. ďalšia rečnička. Najskôr krátka pripomienka, pokiaľ ide o legislatívu ohľadom homologizácie alebo typového schvalovania. Chceli ste, aby sme vstúpili do rokovaní s radou veľmi rýchle. Úplne súhlasím, sme už pripravení. Zajtra kľudne môžeme začať. Čakáme na radu tá je nakoniec zodpovedná za predlžovanie tohto postupu. Súhlasím s vami a dúfam, že podobný signál vyšlete aj na radu, pretože od nich potrebujem, aby uzavreli svoju pozíciu, lebo musíme byť eh, schopní eh, konať vo veci Dieselgate a musíme byť schopní vyslať eh, nejaký signál, nielen pokiaľ ide o tie kompenzácie, ale vo všeobecnosti musíme nastaviť lepší kontrolný systém. Ďakujem pekne, pani Anderson. Thank you, Commissioner, very much for your support for dealing with the problem of cross-border parcel delivery. I think, um... Ďakujem pekne, ďakujeme za uh, tieto veci, ktoré ste navrhli e-card delivery a je, určite tam priestor, pokiaľ ide o lepšiu transparentnosť, efektívnosť a dostupnosť, alebo teda by to bolo lacnejšie, tak to sú podstatné veci. Pokiaľ ste ale, pokiaľ sa týka toho okruhu číslo 5, neviem, ako môžete posúdiť eh, tú dostupnosť, alebo ako, ako je to teda možné si to zabezpečiť, ako to z pohľadu tých, ktorí sú vo vzdialených oblastiach, ktorí sú nejakým spôsobom handicapovaní alebo majú nejaký zdravotný postih, ako si môžu dovoliť takúto službu. Prečo sa aj v texte nepozeráte cez prízmu tohoto na problém tzv. affordability? Súčasné znenie by umožnilo vypracovanie nejakého posúdenia alebo analýzy na základe informácií, ktoré ste už zozbierali od poskytovateľov e, tak v súkromnom sektore, ako aj vo verejnom sektore. Mnohí z nás, keď máme vážne obavy ohľadom malé, malých podnikov a spotrebiteľov, tak je to veľmi dôležité. A veľmi rýchle som chcel pripomenúť, že ide o práva spotrebiteľov a skúsenosti, ktoré majú, nie ide len o, čisto len o ceny. Mám tu skutočný matateľný príklad e, nariadenia cezhraničného, kde nebolo, nebola nejaká možnosť, nejaký priestor, kde mi to bolo dané pod, e, za stierač na, na okno a nebola tam nejaká možnosť, čiže naozaj je to lepšom nastavení pre spotrebiteľa. Ďakujem pekne, pani Rozier. Euh, Ďakujem pekne, vážená pani komisárka, za vašu prítomnosť. Niekoľko pripomienok. E, najskôr k balíčku služieb. E, čo z toho vyplýva, e, evidentne je, že sú potrebné nové nástroje, nakoľko ste už zrejme vyčerpali tie existujúce, či už ide o oznámenie alebo o tú kartu, sú tu rôzne úpravy, ktoré tento proces riadia v jednotlivých členských štátoch. Niektoré idú cestou notifikácie, niektoré nie. Ak to zvýšite túto požiadavku, tak potom krajiny, ktoré sa nesprávajú podľa tých pravidel, tak budú mať návrh musíte umožniť e, mobilitu e, bez ohľadu na to, či ide o nejakú zjednotenú službu alebo čokoľvek iné, či takéto elektronické nastavenie bude veci zlepšovať, alebo nie, to sa uvidí. Už 18 mesiacov hovoríte o tom, že uzavriete stratégiu vnútorný trh To je vec, ktorú bytostne potrebujú malé a stredné podniky. Ehm, napríklad oblasti, ktorej sa ja zaoberám, tak tam meškajú niektoré rozhodnutia až 24 rokov. Takže rýchlo robte niečo pre tie malé a stredné podniky. Času neostáva veľa, ale ešte dáme pred, predsa priestor ďalším. Pani Koraca Bild, ja budem rýchla a ospravedlňujem sa, že som tu nebola na začiatku. Ja som predsedala vypočutiu vlastnému na inom výbore. Som rada, že ste predložili balíček služieb. Vnímam to ako spôsob, ako vyvinúť tlak na členské štáty, aby implementovali rôzne aspekty smernice o službách, ktoré doposiaľ neimplementovali a hlavne im ide o e-service card, pokiaľ ide o oblasť stavebníctva, čiže kartu elektronických služieb. Chcem sa spýtať, nakoľko vieme, že je tak veľa právnych prekážok, 60 eh, eh, podiel musí byť v architektonickom štúdiu alebo architektonickej firme na to, aby ste sa mohli, aby ste mohli zriadiť svoju pobočku alebo nejaké, nejak podnikať v inom členskom štáte sú to takéto požiadavky, ale prečo potom návrh komisie neobsahuje e, odstránenie takýchto požiadaviek na podiel vo firme, e, napríklad nejaká kapitálová účasť alebo akcie, akcionárska účasť, lebo toto bola súčasť e, tých neoprávnených a neobhajiteľných požiadaviek, ktoré sa vzťahovali na niektoré profesie a to bolo súčasťou stratégie vnútorného trhu. Čo s tým chcete spraviť? A pokiaľ ide o implementáciu a presadzovanie existujúcej legislatívy, sú tu e, viaceré stiažnosti, ale teda postupy e, z dôvodu porušenia konania, e, konania z dôvodu porušenia tej zmluvy, a ktoré sa týkajú práve takýchto vecí a chcem vás poprosiť, aby ste to zrýchlili. Je mi ľúto, že ich je tak veľa, ale ešte dvaja ostali rečníci, pani Charanzová. Ďakujem pekne, pani predsedajúca, ďakujem pani komisárka za to, že ste prišli na tento výbor. Ja musím povedať, že keď vidím váš program a vašu pôsobnosť, že vy ste vlastne zodpovedná za chrbtovú, chrbticu Európskej únie. A e, je jasné, že musíte naozaj tlačiť veľmi dôrazne na to, aby vnútorný trh fungoval a takisto od nás občania očakujú, aby sme e, pracovali čo najtvrdšie v ich prospech. A my sme hovorili o vysielaní e, e, zamestnancov a súčasná situácia v tejto oblasti napríklad je v priamom rozpore s princípmi vnútorného trhu. Takže môžeme hovoriť o tom, ako sa to vlastne dostalo až do tejto fázy, možno sme to mohli vidieť aj skôr, ale čas pomaly uteká a je tu nariadenie o vzájomnom uznávaní, ktoré je tiež veľmi dôležité pre vnútorných. Takže viete, viete nám povedať, kedy e, sa plánuje revízia alebo aké zmeny plánujete v tejto oblasti? No, uh, the... Mm, ja by som chcela tiež prísť jednou pripomienkou. Tak to na záver. A síce ide opäť o tú elektronickú kartu, pretože tá samozrejme dáva veľký priestor na otázky, na diskusiu. Vy ste hovorili, že chcete predložiť takýto nový nástroj na to, aby ste zabezpečili, zlepšili slobodu poskytovania služieb a ja som za to, aby mohli poskytovania služieb mať e, väčšiu voľnosť pohybu. E, máme už e, to, to kontaktného partnera, ktorý vyplýva z tej smernice, máme systém IMI, máme európsky, európske osvedčenie o profesii, z tých e, záverov, ktoré sa týkajú práve uznania týchto profesí, to je už časť tej mozaiky podstatná. A ja sa pýtam, prečo by do tej mozaiky sme mali doplniť e, štvrtý nástroj. Keď tieto tri, ktoré už existujú, nefungujú dostatočne, prečo najskôr nezlepšíme ich fungovanie namiesto toho, aby sme doplňali, kladali ešte ďalší nástroj, čo ešte zvýši zmetok medzi občanmi a medzi poskytovateľmi služieb. To je moja veľká otázka a doposiaľ som od komisie zatiaľ nedostala odpoveď. E, je mi veľmi ľúto, že naozaj som e, toľkých dala do jedného bloku, ale chcela som, aby každý poslanec, ktorý chcel vystúpiť, dostal tú možnosť a teraz je pred vami tá veľká výzva pokúsiť sa ešte zodpovedať tieto všetky otázky a pokiaľ možno v dvoch minútach, nech sa páči. Thank you very much, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedajúca. Ja dúfam, že z tejto diskusie vidíte aj to, že existujú rôzne názory na tú e-kartu, e-card, na veľmi silnú implementáciu najmä smernice o službách a z tohto vidíte, aké problémy sme mali v minulosti. A my sme napríklad realizovali kompletné verejné konzultácie a Uvedomili sme sa aj úlohy jednotlivých zainteresovaných, ale v prípade e-cardu nešlo len o administratívne zjednodušenie. Niektorí z vás hovoríte, že je to chrbtová kosť európskej ekonomiky a že musíme podporiť túto oblasť. Vypočujte si aj ostatných a potom pochopíte, že je to veľmi ťažké. Um, a teraz napríklad reagujem na to, čo povedala pani Koraca Bild. Áno, v tých úvodných fázach našich návrhov všetky tie veci, ktoré ste spomenuli, boli. Ale um, neprešlo to dokonca ani cez kolegium. Už, už tam boli rôzne názory a to ani nehovorím o tom, čo sa potom s tými návrhmi dialo na rade a neskôr v parlamente. Takže ja môžem len povedať to, čo som povedala predtým, že ja som chcela, aby toto bol veľmi praktický nástroj. Ehm, odznela tu však aj otázka, kto nás podporuje. Ehm, všetky členské štáty s výnimkou Francúzska a Nemecka nás na teraz podporujú, teda 26 ich je. Máme teda podporu 26 členských štátov. Ja som eh, s nimi rokovala na rade. Takže dva členské štáty, ako som povedala, Francúzsko a Nemecko, nám eh, dali žltú kartu, ale ostatní nás v princípe podporujú, pričom vedia, že to je v praxi malý krok, ale ak, ako hovoríte, všetci chápeme, že je to chrbtová kost, tak musíme jednoducho napredovať aj takýmito malými krokmi. Je mi naozaj ľúto, že to nemôže byť ambicioznejšie a širšie, podobne ako to bolo v našich predchádzajúcich návrhoch, ale je to tak, skrátka, je to svet, kde majú ľudia rôzne názory. Takže je treba počúvať aj zástupcov ostatných sektorov. A to takým citlivejším spôsobom, pretože ak sa snažíte vlastne hm, prísť ku koreňom ich názorov a pripomienok, tak sa dostanete k tomu, že tam je protekcionizmus. Len protekcionizmus a nič iné, skutočne. Čistý protekcionizmus, my sme, my sme o tom hovorili, videli sme to, takže áno, snažíme sa počúvať ich pripomienky a stiažnosti, snažíme sa pochopiť, čo ich motivuje, ale e, jadrom veci je jednoducho protekcionizmus. Nechcú, aby zástupcovia iných firiem boli pripúšťaní na ich trhy a toto je tak ako hovorím, toto je proste jadro veci. A k tomu testu proporcionality, toto určite nie je nariadenie, ktoré by, ehm, respektíve my ho navrhujeme tak, aby sme plne rešpektovali pôsobnosť členských štátov um, v oblasti regulácie a rozhodnutie o tom, čo regulovať a ako to regulovať, teda z hľadiska profesí, regulárnych profesí, tak toto rozhodnutie stále ponechávame členským štátom a my samozrejme toto stanovisko zaujímavé po veľmi dôkladnom zisťovaní a skúmaní, skúmaní No a takýmto spôsobom chceme, aby sa zohľadnila špecifickosť jednotlivých členských štátov. Musím povedať, že v členských štátoch máme 4 tisíc regulovaných profesí, v niektorých členských štátoch sú to stovky, takže ja sa pýtam, nemyslíte, že je to príliš veľa? Je to podľa mňa príliš veľa regulovaných profesí v Európe a my chceme vlastne testom proporcionality dosiahnuť to, že nenútime členské štáty, aby niečo robili eh, alebo deregulovali tieto mm, povolania, ale aby zhodnotili, či ich treba naozaj toľko. Lebo eh, tá požiadavka regulovaných povolaní o profesí, keby sme znížili ten počet aspoň o 10%, tak by to bol podľa mňa obrovský úspech. No a k diskusiám, respektive bola tu otázka e, týkajúca sa farmaceutického sektora v Maďarsku. My momentálne e, sme vo fáze rokovaní o splňaní pravidel s Maďarskom a naše stanovisko je pomerne jednoznačné. V prvom rade musím vysvetliť, alebo teda potrebujem pochopiť e, národné a regionálne špecifika predtým, než pristúpime k nejakej aktivite alebo k nejakým, nejakým krokom. Ale teraz je ešte príliš skoro na to, aby sme začali konanie o porušení. Ale teda rieši sa táto otázka. Pani Šaldemoze nie je tu, ale ako obvykle s ňou súhlasím a chcela som osobne sa spýtať, nebolo to v programe, ale typové, typové e, schvalovanie vozidel. Nebolo to v programe teda malckého predsedníctva. Som sa pýtala ministrov a malckého predsedníctva osobne, aby e, túto vec dali na program a aby sa hovorilo o typových skúškach, o typovom schvalovaní. Ja neviem presne, čo mi odpovedali, ale dúfam, že ešte podľa malckého predsedníctva sa o tom bude rokovať. Aj keď musím povedať, že na začiatku ich tá téma veľmi nezaujímala, k tým e, zasielateľským službám a doručovateľským službám, tak toto je skutočne prvé prvej fáze trialógu. Návrh legislatívy je na stole, o tom rakovalo sa o ňom dokonca aj dnes na pracovnej skupine rádia. Myslím si, že v takejto ranej fáze musím povedať, že môžem zohľadniť vaše pripomienky a e, chápem, čo hovoríte ale je to raná fáza, môžeme naozaj zobrať do úvahy všetky názory, budeme sa snažiť vypracovať určité štandardy kvality, e, vytvoríme v rámci programu COSME e, web s porovnaním cien, ale e, ohľady ochrany záujmov spotrebiteľa sú naozaj prvou prioritou a nechcem túto záležitosť veľmi nabalovať, ale zvážim, vezmem do úvahy to, čo ste povedali. vzájomné uznávanie, teda nariadenie o vzájomnom uznávaní. Počujete len jednu vetu, lebo áno, viem, že máme, viem, že sme už skloze časom, ale navrhneme, respektíve pred, pred eh, dáme kolegiu návrh o vzájomnom uznávaní ešte v júni a chceme, aby toto nariadenie fungovalo efektívnejšie tu, v tomto sme v poslednej fáze, v záverečnej fáze konštruovania tohto nariadenia, ale rada vám odpoviem písomne detaľnejšie. Ospravedl, veľmi sa ospravedlňujem, že som hovorila tak veľa, ale ako, ako, vždy, ako vždy bolo to pre mňa potešením. Ja by som vám chcel veľmi srdečne poďakovať, vážená pani Bienkovská. Je mi naozaj veľmi ľúto, že e, vás takto e, nútim skrátiť e, vaše vystúpenie. Bolo by asi lepšie, keby sme v budúcnosti mohli vyradiť na takúto diskusiu viac času, pretože je e, tých otázok, ktoré sú veľmi naliehavé, naozaj veľa. Každopádne veľmi pekne ďakujem za to, že sa vám to podarilo. Ja by som možno chcela záverom ešte povedať pár slov. Mm, áno, dva e, štáty vám naozaj vznesli žltú kartu a ja som hovorila s inými členskými štátmi, ktoré síce tú žltú kartu nevznesli, ale neboli až tak úplne spokojné s tým obsahom Takže treba povedať, že tá situácia nie je až taká čiernobiela, ako by ste <laughs> možno chceli, ale každopádne veľmi, pekne, veľmi sa ešte raz ospravedlňujem e, a e, ďakujem vám za vystúpenie. Okay, colleagues, uh, let's continue. As you can see, we have... Takže budeme pokračovať, drahé kolegyne a kolegovia. Ako vidíte, zmenilo sa predsedníctvo. Predsedať budem teraz ja. Ale zároveň tu máme uh, pani komisárku Jourovu, ktorú s veľkým potešením vítam. Takže budete mať uh, Češku predsedajúcu, Češku komisárku. A teraz uh, hádam, budeme môcť prejsť do češtiny, aby ste mali všetci jedinečnú príležitosť naučiť sa niečo z nášho nádherného jazyka. Uh, Dobre, <laughs> nie, to bol len žart, nemáme tu češtinu, takže budem pokračovať po anglicky. Vážená pani komisárka, ďakujem veľmi pekne za to, že ste akceptovali e, našu pozvánku, naše pozvanie a e, že vystúpite pred týmto výborom s témami, ktoré sú pre dôležité a, tam, a že nám poviete aj e, o vašich budúcich plánoch. A ja dúfam, že sa nám spoločne podarí tieto veci vám pomôcť dotiahnuť dokonca, vážená vážená pani komisárka still be with Polish language? <laughs> no, I will, I will skip. I will, I will go to, to English as well. Uh, it's you who keep us... Budem hovoriť aj po česky. vážené poslankyne a poslanci, vážená pani predsedajúca, ďakujem za túto príležitosť vymeniť si názory o e, kľúčových témach týkajúcich sa ochrany práv spotrebiteľov. Spotrebiteľská politika je E, našou prioritou e, v rámci refitu prebiehajú politické rokovania o nariadení CPC, rokovania v rámci e, tematiky digitálnych zmluv. A preto sa zameriam na tieto témy, aj keď som ochotná odpovedať na prípadné otázky aj z iných oblastí. Napríklad môžu byť otázky na Volkswagen, dvojité štandardy kvality potravín, alebo možno otázku alebo plány skúmania možností e, kolektívnych nárokov na odškodnenie v Európe, collective redress. Budem hovoriť stručne a e, a potom dáme viacej priestoru na otázky odpovede k refitu. Správa by mala byť publikovaná na konci mája. E, takisto výsledky úzko súvisiaceho hodnotenia uplatňovania smernice o e, práva spotrebiteľa. Tu by som chcela poďakovať paniam Vicky Ford a Evelyn Ebhardt za to, že aktívne participovali na samite spotrebiteľov, ktorý sa konal v oktobri minulého roka, pretože ich e, vystúpenia znamenali mimoriadný impuls pre diskusie a e, predvídali výsledky štúdie Refitu. Teraz vlastne už vidíme, že sa črtajú zavreč, konečné, konečné eh, zistenia z tohto zhodnotenia refitu. A ja by som sa s vami chcela podeliť o také prvé informácie z tohto zhodnotenia refitu. Potvrdzuje sa, že pravidlá na ochranu spotrebiteľov v Európskej únii sú naďalej eh, primerané k účelu a pokiaľ sa uplatňujú účinne, tak dokážu riešiť problémy ktorým čelia európsky spotrebitelia, e, a to aj na, online trhoch alebo v online prostredí. A toto um, e, sa ukázalo v rámci koordinovaných aktivít a tzv. sweepov a v rámci fungovania siete pre spoluprácu spotrebiteľských asociácií. My sme dosiahli pokrok v dvoch veľkých horizontálnych cieľoch na ochranu spotrebiteľov. V prvom rade zvyšovanie dôvery spotrebiteľov, po druhé Um, podpora vnútorného trhu. Európsky občania si veľmi cenia práva, ktoré im dáva európska legislatíva na ochranu spotrebiteľských práv a respondenti eh, dvoch eh, prieskumov, ktoré sa týkali týchto smerníc, eh, sa vyjadrili, že tieto práva sú veľmi dôležitým kompasom pri rozhodovaní o nákupe tovarov a služieb. Avšak ešte stále sa ukazuje, že je treba odviesť prácu napríklad pri prehlbovaní povedomia o pravidlách, lepšom presadzovaní pravidel a lepšej možnosti um, získania náhrady škody. A to je práve predmetom uh, naš, nášho ďalšieho, našich ďalších činností. Kde ste, toto sú oblasti, kde sa budeme snažiť dosiahnuť nejakú zmenu. Budeme musieť ďalej zintenzívniť komunikačné aktivity, rozvíjať kampaň o zvyšovaní povedomia spotrebiteľov, ktorá Eh, bežala v minulosti od roku 2014 do roku 2016, ale chceme rozvíjať kapacity na vnútroštátnej úrovni v oblasti eh, poradenstva MSP aj spotrebiteľom a pani Katrin Stiller je iniciátorkou projektu, pani Groza eh, Griffin von Thun und Hohenstein je účastníčkou workshopu minulý mesiac, kedy sa vlastne o týchto veciach hovorilo. A mm, čo sa týka refitu, tu sa ukazuje, že niektoré pravidlá na ochranu spotrebiteľov bude treba upraviť vzhľadom k najnovšiemu vývoju v oblasti digitálnej ekonomiky a možné následné kroky po refite možno vnímať aj v kontexte našej prebiehajúcej práce o, v, oblasti ADR a ODR a posudzovania alebo preskúmania Um, návrhu o kolektívnom vznašení nárokov na náhradu škôd. Collective redress, ako sa táto oblasť nazýva, mm, splňa dva základné ciele. Prvým je zlepšenie prístupu k spravodlivosti v e, situáciách hromadného ohrozenia a po druhé um, e, spory, súdne spory, ktoré ohrozujú Ďalej Volkswagen, k tomu sa chcem vyjadriť. No a čo sa týka Volkswagenu, tu je potrebné dávať jednotlivcom lepšie nástroje na to, aby sa, chráň, aby sa chránili alebo mali možnosť nejakej náhrady škôd, pretože vidíme, že tí veľkí, sa, tí veľkí stále rastú, mali sa zmenšujú, ich sila slabne a to je jeden zo zdrojov súčasného sklamania v spoločnosti. A tomuto trendu, trendu treba brániť. Kolektívne nároky na náhradu škôd. Tu komisia na základe svojho posúdenia sa zameria na to, ako členské štáty implementovali princípy medzinárodnej legislatívy v tejto oblasti a tiež e, sa bude skúmať, či je potrebné vyvíjať nejaké činnosti na úrovni Európskej únie. Evidentné teda je, že v Európe treba vytvoriť systém, ktorý umožní rýchle zhatenie e, poškodzujúcich postupov a zabezpečí e, slobodný prístup k spravodlivosti, najmä vo veciach, ktoré sa týkajú celej Európskej únie, tak aby tých, ktorých sa to dotklo, mohli sa dovolať e, na nápravy alebo odškodnenia. A teraz sa budeme venovať ďalšej téme, nariadenie CPC. Tu by som chcela poďakovať tomuto výboru za podporu naše reformy. Osobitne chcem poďakovať pani Olge Sehnalovej, spravodajkyni, za vynikajúcu správu. Dúfam, že e, sa podarí nájsť e, počas e, politického trialógu dobré riešenie, tak aby sme prispeli možnosti zatvárania webov a kompenzácie spotrebiteľov, ak obchodníci páchajú nejaké priestupky a najmä rozhodne komisie stíhať, stíhať porušenia celounijné. E, to je tiež ďalšia priorita. A potom sú tu digitálne zmluvy, ktoré sú veľmi dôležité pre projekt digitálneho jednotného trhu. Mm, teraz k mm, návrhu o digitálnom obsahu tam rada dosiahla celkom dobrý pokrok a predsedníctvo sa snaží o jednotný prístup v júnia. Nasledujúce estonské, estonské predsedníctvo chce dosiahnuť politickú dohodu o tejto téme Eh, tiež by sme mali udržať tú súčasnú politickú hybnosť a pracovať tak dobre ako doteraz, pretože základným cieľom by eh, malo byť, malo byť ochrana spotrebiteľa. Ja som bola v piatok v Taline a estonské predsedníctvo eh, túto vec chce prevziať ako jednu zo svojich priorít a uzavrieť túto záležitosť a dosiahnuť výsledok. K predajú tovaru na internete. Tu je úloha Európskeho parlamentu kľúčová, ak chceme dosiahnuť pokrok. A e, ja chcem poďakovať za diskusie, ktoré prebehli v Štrasburgu pri minulom, na minulej plenárke parlamentu, pretože tam sa ukázalo, že e, táto legislatíva má podporu, je veľmi dôležitá pre komisie, veľmi dôležité pre komisiu pochopiť, ako e, sa vyvíja názor v Európskom parlamente a tento vývoj by mal, vyviesť, by mal viesť k ukončeniu tohto procesu, teda toho, aby sme prispeli k inteligentnému, efektívnemu návrhu, ktorý snáď e, prispie k plnej harmonizácii pravidel online, ale aj offline je to e, predmet ďalších diskusí. E, Moji spolupracovníci už teraz eh, pomáhajú Európskemu parlamentu a jeho dodávateľom na rozširovanie rozsahu pôsobnosti aj na offline predaj, teda predaj mimo internetu, pretože to je eh, vlastne klú, alebo teda jadro nášho návrhu. A potom takýto návrh eh, k predaju mimo internetu, teda offline sales, je aj v preniku do legislatívy o digitálnom predaji, pretože tu sú určité kompromisy, o ktorých sa hovorilo v oblasti digitálneho obsahu a tieto by mohli e, byť uplatnené v určitej pozmenenej podobe aj e, na legislatívu predaja tovarov na internete a teda osobitne hovorím o možnosti odškodnenia alebo náhrady škoda. Ďalej sa rokuje s Európskym parlamentom o trvanlivosti tovaru a toto je veľmi dôležitý cieľ komisie a ja som ochotná ďalej skúmať, ako túto otázku riešiť. A môj signál, ktorý by som chcel, chcela dnes vyslať, je, že súhlasím plne so všetkými snahami zabezpečiť hĺbkové e, skúmanie a e, informované rozhodovanie a zároveň považujem za absolútne nevyhnutné, aby sme zabezpečili že nenarušíme celkový harmonogram. Mali by sme sa rozhodne snažiť o to, aby sme naozaj dosiahli ten cieľ o návrhu o digitálnom obsahu ešte za estonského predsedníctva. Toto by mala byť e, hlavná priorita. Takže vážené poslanky a poslanci Európskeho parlamentu, ja sa teším na naše diskusie, na, na vaše názory na tejto téme, ale aj ďalšie témy, ktoré nás budú zaujímať. Ďakujem pekne, pani komisárka. Začneme s otázkami koordinátorov a ľudí, ktorí zastupujú koordinátorov. Takže Roža, EPP. Ďakujem pekne, Dita. A ďakujem pekne, pani komisárka. Poprosím vás, prejdem do polštiny, keďže pani komisárka, ako som počula, všetko rozumie. Chcela by som sa opýtať na niečo, o čom pani komisárka nehovorila. Asi pred rokom e, sa riešilo, riešil spor, mimosudné e, riešenie sporu e, v prípade nákupu na internete. A vtedy ste slúbili, že o rok neskôr dostaneme správu Európskej komisie a zatiaľ sme ju nevideli. Takže pýtam sa, či sa pripravuje a kedy uvidíme. Niektoré z vecí, ktoré sa riešia na týchto, tejto platforme mimo súdnym vysporiadaním, o, len v niektorých prípadoch to potom pokračuje. Je to, prečo je to tak? Je to preto, že podniky nes schválili jakýsi alternatívny systém riešenia sporov, alebo podniky sa dokážu dohodnúť priamo so spotrebiteľmi, s tými, ktorých zažalujú, takže nie je potrebné ďalšie konanie. To bola moja prvá otázka. Druhá otázka. Olga Sehnalová sa bude o to takisto zaujímať. Rozdiel v tom, keď sa produkty vyrábajú v tom istom balení, s tým istým logom, ale rôznej kvality, potraviny, domáce, e, chemikálie, ale slávny prípad pracieho práčku. To isté balenie, to istý názov a e, obsah rozdielný. Vieme o tom, pretože to testovali organizácie na ochranu spotrebiteľov napríklad na Slovensku, ak sa dobre pamätám, a upozornili nás na to, že sa jedná o iný čistiaci prostredok. a preto e, dnes schvalujeme e, pilotný projekt, aby sme to ďalej preskúmali a zistili a dúfam, a to je moja výzva na vás, pani komisárka, mene nás všetkých, pretože sme hlasovali o tom pilotnom projekte, tak dúfam, že vy osobne a komisia podporíte náš pilotný projekt. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. V mene SAD Nikola Dante. Vážená pani komisárka, eh, chcel by som upozorniť, že škandál s Volkswagenom poukázal na eh, medzery v legislatíve a v legislatíve ochrany spotrebiteľa pre všetkým v Európe. Americkí spotrebitelia dostali kompenzácie. Je jednoducho nepriateľné, eh, že neexistuje žiadny európsky mechanizmus na ochranu spotrebiteľa a na kolektívnu žalobu proti Volkswagenu. E, všetky firmy, ktoré v podstate robia podvody na európskych spotrebiteľoch, nemali by sa zamyslieť nad potrebou nejakej legislatívy v tejto veci? To všetko je viac menej v poriadku, ale takéto témy, ochrana európskeho spotrebiteľa, jednoducho musíme mať európsky právny nástroj na to, aby spotrebitelia e, boli chránení, aby mohli reagovať vždy, keď e, na nich spraví firma podvod. Mám ďalšie otázky, ale dám najprv prednosť. Ostatným kolegom dám im priestor. Ďakujem pekne. Zajcer nikto, takže v mene Alde, pani komisárka, ja sa pridám k tomu, čo tu už zaznelo. Áno, prijali sme dnes ráno návrh Olgy, Roži a môj návrh, aby sa ďalej preskúmal problém mm, rozdielnej kvality produktov v Európe. Asi veľmi dobre viete, aj vzhľadom na to, že ste z Českej republiky, je to citlivá téma pre mnohých občanov, ktorí žijú v Českej republike, Slovensku, na Slovensku, v Polsku a tak ďalej. Takže pýtam sa, čo iné by sme ešte teraz mohli spraviť okrem tejto štúdia ďalšieho vyšetrovania a zisťovania. Druhá otázka sa týka Volkswagenu opätovne, opätovne získavam, dostávam otázky českých novinárov. E, naposledy to bolo dnes ráno, povedali dobre, na poslednej plenárke bola prijaté uznesenie parlamentu, povedalo sa, že áno, európsky spotrebitelia musia dostať kompenzáciu, čo ďalšie spraví Európska únia pre týchto spotrebiteľov. Čiže ak môžem položiť túto otázku na vás, tú, čo som dostala od novinára, čo viac môžeme ešte spraviť Ďakujem za to, že sa naozaj zviditeľňujete aj v tlači a obhajujete túto tému, čo si vysoko ceníme. A posledná téma, otázka sa týka digitálnych kontraktov. Opätovne predložené, posunuté na neskôr už niekoľký krát. E, pýtam sa, či e, nemáte problém s tým, že návrh e, E, hmotného tovaru e, a týchto kontraktov sa odkladá neskôr. A ako vyzerá refit, neviem, či je potrebné tento návrh zmeniť, pozmeniť, alebo čo s ním ďalej. Ďakujem vopred za odpovede. Nikto tu nie je za GUE, takže Eh, nech sa páči, pani Rada. Ďakujem pekne, pani komisárka, že ste dnes prišli medzi nás. Mám tri otázky. CPC eh, už ste povedali niečo o kompenzácie spotrebiteľov a dúfam, že parlament a komisia dokážu spolupracovať a presvedčia radu o tejto veci. Ale zároveň mám obavy aj ohľadom rozdielov v prístupoch inštitúcií, e, čo sa týka pozastavenia webových stránok, tak ako ste to spomenuli, my v parlamente chceme jasnú ochranu základných ľudských práv, predovšetkým zabezpečiť to, aby všetky opatrenia orgánov na ochranu spotrebiteľa boli zamerané na hostiteľa, poskytovateľa a nie na poskytovateľa internetových služieb. Ale zároveň chceme zabezpečiť, aby tie najsilnejšie opatrenia, ale tie, ktoré majú najväčší dopad na základné ľudské práva, schváloval súd. To znamená e, kontrola priestorov, ale aj pozastavenie webovských stránok. Takže aký je váš názor na túto tému? Digitálne zmluvy. Hoci sme o tom ešte nehlasovali v parlamente, je tu prevláda široký konsenzus v tom, že návrh digitálneho obsahu potrebujeme mať kritéria zhody. Nestačí, aby predajca jednoducho napísal čokoľvek do e, zmluvy a ako náhle s tým spotrebiteľ súhlasí, tak jednoducho produkt alebo služba je považovaný za konformný, teda v súlade ak chceme mať úplnú harmonizáciu, tak ako si to želáte, je dôležité, aby sme e, spotrebiteľom ponúkli vysokú úroveň, vysokú kvalitu a takisto to je to navrhnutá hierarchia opravných prostriedkov, pretože čo sa týka digitálneho obsahu, väčšinou sa jednou malé kúpy, mikroplatby, malé čiastky, menej ako euro za nejakú MP3 e, a podobne. Čiže hierarchia opravných prostriedkov môže byť pomerne e, ťažkopádna, aj vzhľadom na to, že veľmi často takisto spotrebiteľ ochotne pristúpi na opravu alebo výmenu, ak je to pre neho vhodné a priateľná alternatíva. A posledná otázka, tzv. whistleblowing. Vždy, keď máme príležitosť hovoriť, vždy o tom hovorím. Myslím si, že takéto škandály ako Dieselgate e, by sa boli dali odhaliť oveľa skôr, ak by sme mali lepšiu ochranu tzv. E, bielých vrán. A mali sme aj návrh, a výbor to potvrdil. To znamená, aké plány má komisia v tejto veci. Môžeme očakávať legislatívny návrh o ochrane tzv. E, bielých ván ešte tento rok a bude to horizontálne prierezovo pokrývať e, rôzne e, oblasti politik EÚ alebo nie. Ďakujem. Dobre, takže pani komisárka s jej povolením dáme priestor trom rečníkom, ktorý máme na oznáme Lucy Anderson ako prvá. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pani komisárka. Chcela by som položiť viacero otázok o online a offline v podstate predaj tovaru a služieb, či ak sa uberme touto cestou. Ako ste povedali, ešte mnohé veci je potrebné preskúmať, ak sa to rozšíri aj na predaj tovaru v celom EÚ, v celej EÚ. Ale zároveň by som chcela povedať, že čo sa týka harmonizácie, bez ohľadu na to, na akej úrovni bude harmonizácia, je jasné, že v praxi právna istota je rovnako dôležitá. A je potrebné zabezpečiť, aby podniky aj spotrebitelia poznali svoje práva. Takže chcela by som vedieť, keď budeme predkladať zmeny, ja som tieňová spravodajkyňa k tomto návrhu v rámci nášho výboru, v článku 17 konkrétne sa hovorilo viac o zabezpečení dodržiavania súladu so smernicou a informovanosti spotrebiteľov a umožnením presadzovať svoje práva. Opäť sa vrátim k Dieselgate. To že keď hovoríme o právach spotrebiteľov, mali by sme za takýchto okolností mať aj právne mechanizmy na to, aby sme umožnili dvom či trom fyzickým osobám alebo ich zástupcom nárokovať si kolektívne, e, kolektívnu nápravu, pretože vo viacerých štátoch je s tým problém, keď porovnáme to, čo sa deje v EÚ a v USA, e, právne aspekty e, ohľadom týchto rozdielov a akým zmysluplným spôsobom, nezaťažujúcim spôsobom by sme mali zabezpečiť to, aby každý mal nárok si nárokovať svoje práva. Ďakujem pekne, Olga Sehnalová. Príjemné popoludne, pani komisárka. Ja mám trošku problém s tým, že v podstate niektorí kolegovia už povedali všetko to, čo som ja chcela povedať, ale predsa len ako spravodajkynia k nariadeniu CPC si dovolím len pripomenúť, že tento týždeň začínajú trialógy, vyjednávanie s radou a niektoré tieto témy, ku ktorým má Európsky parlament v správe, ktorú sme veľkou väčšinou prijeli v našom výbore, má silnejšie, jednoznačnejšie pozície ako rada. Takže dúfam, že sa môžeme spolahnúť na vašu podporu počas týchto rokovaní, aby sme napríklad vo veci kolektívneho odškodnenia a podobne presvedčili našich kolegov v rade, že to zmysel má. Druhá vec, e, tzv. dvojitá kvalita, alebo rozdielna kvalita, už sa to tu spomínalo. Chcem len pripomenúť, že uznesenie Európskeho parlamentu z roku 2013 E, žiadalo od Európskej komisie, aby naozaj spravila poriadny prieskum trhu, a ktorý by potvrdil alebo vyvrátil tieto zistenia, či už sa to týka potravín alebo iných ako potravinárskych výrobkov. Takže som rada, že nakoniec sme sa dohodli na pilotnom projekte, ktorý bol dnes ráno podporený na úrovni nášho výboru. Dúfam, že získa podporu aj u vás a mm, stane sa jednou z činností, e, ktorý sa dostane do rozpočtu na budúci rok, tak by sme konečne mohli začať monitorovať trh. Ja som naozaj presvedčená o tom, že to je niečo, čo nemôžeme podceniť, pretože aj to je o dôvere e, e, a fungovanie Európskej únie, vnútorný trh a dôvere to, že sa so všetkými európskymi občanmi zachádza rovnocenne, rovnako. V žiadnom prípade by som túto tému nepodceňovala. Som veľmi rada, že po mnohých rokoch sa teda opäť aj ďalší kolegovia hlásia k tejto problematike. Ďakujem. Ďakujem pekne. Posledný rečník na zozname Evelyn Gepard. Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne, pani komisárka Jourová za vaše vyjadrenia. Chcem sa poďakovať aj za stretnutie, ktoré sme absolvovali v Štrasburgu, ktoré nám umožnilo troška e, lepšie prehlbiť ten či onen problém, troška prediskutovať, tak ako som e, dnes mohol potom potvrdiť aj v rámci stretnutia so spoluspravodajcami a ja vás viem ubezpečiť, že spravím všetko preto, aby sme ten, tomto roku ešte uzavreli rokovania s radou, pretože sú tu naliehavé problémy, e, ktoré sú aj v zmluvnom práve a ktoré sa týkajú práve digitálneho trhu a tam potrebujeme riešenie, nemôžeme to odsúvať. Som rada, že som vás počula hovoriť o diskusii ohľadom The Band Neviem si predstaviť, e, že tá životnosť e, bude rovnaká pre práčku ako pre pero. To sú veci, o ktorých vieme už od začiatku, že tam sú úplne iné očakávania, pokiaľ ide o životnosť tých produktov. A vieme, že aj v digitálnej oblasti to zohráva svoju rolu. Ja si myslím, že je veľmi pozitívne, že chcete e, na touto vecou uvažovať a snažiť sa nájsť riešenie, ktoré bude, dúfam, pozitívne. Čo takisto vnímam pozitívne vo vašom vystúpení, čo je istým spôsobom také nové, nový signál zo strany komisie, je, že budú vyvedené dôsledky z Dieselgate a nešlo len o Volkswagen, išlo aj o niektoré ďalšie e, podniky, ktoré boli do toho nejakým spôsobom zapojené a ide o ochranu e, spotrebiteľov, ktorá je nastavená úplne ináč v rámci členských štátov. E, sú aj členské štáty, kde jednoducho nemajú žiadne prostriedky k dispozícii občania, aby dokázali, dokázali takým spôsobom obhajiť svoje záujmy, aj pokiaľ ide napríklad o speňaženie niektorých automobilov, ktoré nakúpili a ktoré mali ten problém. Otázka je, ako zabezpečiť kolektívnu ochranu, hlavne pre také témy, ktoré sú nielen celoeurópske, ale globálne vo svojom dosahu. Keď si teraz vezmem do úvahy, do akej miery sú kompenzovaní, odškodňovaní americkí občania a Európania odchádzajú s prázdnymi rukami, tak potom je to naozaj veľmi neuspokojivé. Musíme dať spoločnú odpoveď, to je jasné. minulom funkčnom období sme to už predkladali ako politická skupina, dostali sme také malé nie od komisie, teraz hovoríte o tom, že preskúmate to, to už je malý pokrok a ja dúfam, že to dopadne pozitívne. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem pekne, pani komisárka. Myslím si, že ste si vypočuli množstvo pripomienok, množstvo otázok, takže nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, dámy a páni, ďakujem za otázky a vyjadrenia. A určité z nich boli veľmi inšpirujúce. Začnem reakciou na pani Gepard. Musíme sa na to pozrieť. Ak to vnímate pozitívne. To ma len teší, pretože veľmi často to počujeme, keď nechceme reagovať. Takže prepačte sa, viedem tak trošku cynicky, ale keď hovorím, že sa musíme na to pozrieť zámerne, to hovorím s plánom prísť v nejakom zmysluplnom čase, nejakým konkrétnym návrhmi a víziou, ako postupovať ďalej. E, čo sa týka návrhu kolektívnej nápravy. Alternatívne riešenie sporov e, implementačná hota bola v Lani vo februári už ešte pred touto lehotou som chcela spraviť tak, taký veľký marketing v Európskej únii a upozorňovať na tento systém alternatívnych riešení sporov a využiť ich, pretože čas Vianoc je čas, kedy ľudia vo veľkom nakupujú tovar online a od presvedčili ma, že to nemám robiť, pretože im povedali, že na rovni členských štátov je ešte stále množstvo problémov s technickou pripravenosťou e, na to, aby ten systém naštartovali. A o rok teda vo februári 2017 ešte stále sú tu určité problémy a časové sklzy na úrovni niektorých členských štátov, nebudem ich tu pranierovať, ale v jednotlivých prípadoch diskutujem individuálne s ministrami zodpovednými za túto problematiku a tlačím ich aby dodrži- na to, aby dodržiavali legislatívu, pretože systém uh, eh, ODR uh, eh, je celoeurópskym systémom, čiže keď tam nejaké prvky, keď niektoré členské štáty sú v časovom sklize, alebo keď to nefunguje, tak celý systém to poškodzuje. A ja môžem povedať len toľko, že neustále tlačíme a určite pri prvej možnej príležitosti vám snáď poskytnem lepšie informácie. Ale celkové môžem povedať, že systém funguje. Teraz vám neviem povedať presné číslo, ale rastie. Obchodníci robia marketing k tomuto systému, majú link na uh, eh, ODR ale ako ste povedali, v mnohých prípadoch ľudia ktorí šia priamo s obchodníkmi, čiže nevyužívajú tento systém alternatívneho riešenia sporov alebo milosúdneho riešenia sporov v plnom rozsahu. Na tom nie je nič zlé. Tento systém sa vytvoril pre ľudí, aby mali ľahší a rýchlejší prístup k opravným prostriedkom. Asi 70 ľudí jednoducho sa vzdáva, keď niečo kúpia, čo nefunguje, jednoducho to nechajú tak, pretože vedia, že e, snažiť sa získať nápravu stojí príliš veľa času, príliš veľa námahy, je to príliš zložité. Takže sme radi, že alternatívny systém riešenia sporov môže zmeniť aj v podstate takéto nastavenie, mentálne nastavenie ľudí a že ľudia to snáď budú využívať viac aj pri cezhraničnom riešení sporov, pretože na to je to nastavené. Ja osobne vnímam pozitívne to, že včas bude ten systém dobudovaný a E, možno spravím taký obrovský marketing pred Vianocami 2017. Musíme to jednoducho spraviť, musíme ukázať občanom, že Európska únia má pre nich niečo praktické, pre každého spotrebiteľa, že to nie je iba o veľkých slovách a veľkých legislatívnych návrhoch. Ľudia musia vidieť výsledky v ich samotných vreckách a musia nám začať opätovne dôverovať. Čo sa týka dvojtej kvalite potravy na chemikáli, zaznelo tu viacero otázok, takže sa to pokúsim eh, zhrnúť do jednej odpovede. Nebola som tu, keď ste schválili uznesenie, ale to nie je vyhovorka. Musím povedať, že ja sa snažím hľadať riešenie tohto problému po tom, čo sme zlyhali keď v oblasti ochrany zdravia a kvalite potravín pretože nemáme žiadne zistenia, ktoré e, svedčili o tom, že menej kvalitné produkty sú zdraviu škodlivé. Musím povedať, že žiaľ, pretože keby sme mali nejaké dôkazy tohto, tak by nám to pomohlo konať. A čo sa týka kvality produktov, nemáme technické normy ktoré by povedali, že Nutella musí obsahovať toto, toto a tamto. Nemáme takéto technické normy, takže preto sa do toho púšťam, pani Sehnalova nesúhlasí. Nemáme technické normy pre jednotlivé. Prepačte. Nechajte pani komisárku dohovoriť a potom môžeme mm, mať ďalšie otázky. Ja som si to zobrala za svoje z pohľadu spotrebiteľa a práva na ochranu spotrebiteľa, pretože ja to na toho nahľadám z pohľadu jednotného európskeho trhu. Keď odstraníte hranice, tak sme v situácii, kedy pod tou istou značkou sa predáva ju potraviny a iné produkty rozdielnej kvality. A ja to kvalifikujem ako nekalú obchodnú praktiku to je môj pomerne stabilný právny pohľad, ktorý mi dáva viac možností vyriešiť tento problém ako kolegom, ktorí to riešia z pohľadu bezpečnosti potravín a ochrany zdravia. Ja som oznámila ministrom polnohospodárstva, že zhromaždíme údaje od orgánov na ochranu osobných údajov. Požiadala som o tieto e, údaje a lehota je koniec apríla, takže o niekoľko dní by sme mali mať všetky údaje, zanalizujeme situácia. E, na základe prvých reakcií kolegov z orgánov na ochranu spotrebiteľa, a to citujem teraz, to je problém východnej Európy. Takže to takisto musíme podložiť dôkazmi a údajmi, ktoré e, zhromažďujeme. Ja by som sa chcela poďakovať Olge Sehnalovej za to, že predtým spravila štúdiu a aj ďalšie, za ďalšie materiály, ktoré teraz používame na to, aby sme si doplnili tú mozaiku, tie chýbajúce časti, ale vidíme, že tento jav jednoducho existuje. Ja osobne som presvedčená o tom, že to je niečo, čo by sa malo zastaviť, pretože ak nie, tak nie len budeme mať dvojitú kvalitu produktov, ale budeme mať aj dvojitú kvalitu spotrebiteľov. A nemôžem si pomôcť, jednoducho tu musíme konať. Takže keď budem mať dôkazy, tak e, sa obratím na skupinu na vysokej úrovni, ktorá rieši otázky potravinového reťazca. Je to tak, áno? Používam správnu terminológiu? a budeme ich informovať o situácii a dohodneme sa na ďalších krokoch. Som presvedčená o tom, že teraz je ten správny okamih po analýze údajov a po zozbieraní dôkazov, že ten správny okamih, aby orgán na ochranu spotrebiteľa v jednotlivých členských štátoch sa pustil do diskusie s kolegami v susedných členských štátoch v prípade rôznej kvality produktov a aby začali konať koordinovanie. Takže ja nehovorím o novej legislatíve, ja hovorím o lepšom presadzovaní na základe jasného právneho vyhodnotenia situácie, a to je úloha komisie, predložiť naozaj hodnotenie, že sa jedná o nekalú obchodnú praktiku a na základe tohto hodnotenia by mali začať konať. A budeme naozaj hlasno o tom hovoriť mene komisie, ja teda hovorím za seba, naozaj budeme veľmi aktívne pôsobiť. Dokonca plánujem e, mať kontakty s e, niektorými obchodníkmi, ktorí majú takéto produkty, ktoré ponúkajú e, produkty rôznej kvality na rôznych trhoch, e, na dvoch stranách jednej hranice. A jednoducho budeme ich musieť tlačiť musíme zvýšiť záujem samotných spotrebiteľov, pretože v niektorých členských štátoch vidíme, že spotrebitelia jednoducho nevyužívajú svoju silu. Napríklad, že by prestali nakupovať určité produkty, ale tu musia byť dobre informované o tom, ktoré produkty spadajú pod tú hlavičku produkty nižšej kvality. Takisto som hovorila aj s technologickými spoločnosťami, pretože by mal existovať nejaký technologický spôsob na identifikáciu týchto produktov dvojitej kvality použitím mobilných telefónov a načítaním e, čiarových kódov. A môžeme nájsť nejaké inovatívne spôsoby, ako informovať ľudí o tom, ktoré produkt, produktov sa to týka a ktoré by mali jednoducho prestať nakupovať, pretože to je aj o správaní a záujmoch spotrebiteľa, prepačte. Um, mm, ale naozaj tu v tejto veci chcem pomerne krátkom čase sa dopracovať nejakým výsledkom. Pokiaľ ide o otázku pána Dantyho, ktorý sa pýtal na prípad Volkswagen, aj niektorí ďalší poslanci spomenuli vo svojich vystúpeniach túto vec. Je tu obrovský rozdiel medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou. Ja sama som bola veľmi nepríjemne prekvapená týmto prípadom. A tou našou situáciou, že nie sme schopní na úrovni Európskej únie účinne konať. Dita sa spýtala, aké sú ďalšie kroky. Toto je jasný signál, že musíme byť pomerne silní, pokiaľ ide o presadzovanie e, nariadenia CPC, tak ako sme ho navrhli. Olga Sehnalová povedala, aby sme boli prísni, konzekventní, budeme veľmi tvrdohlaví, pokiaľ ide o dodržiavanie toho, čo sme navrhli e, v tom nariadení a ja už som to avizovala na stretnutí rady, že budeme veľmi tvrdí v rámci trialógu, pretože sme navrhli aj praktické nástroje ktoré nám majú pomôcť eh, zareagovať na tú masívnu škodu, ktorá sa môže udiať v Európskej únii a Volkswagen predstavuje jeden z prípadov. Pokiaľ ide teda o Volkswagen, budeme naďalej tlačiť na nefinančné bonusy. Veľmi intenzívne, už od minulého roku, od septembra minulého roku tlačím na kompenzáciu vo forme predlženého obdobia záruky náročné obdobia a to z veľmi pádnych dôvodov, pretože Volkswagen sa zaviazal, že opraví tie autá, ktoré boli ovplyvnené, dotknuté, že 85% týchto aut opraví do jesene tohto roka, ale mám vážne pochybnosti, pokiaľ ide o rozsah oprav na takýchto autách. Môžu byť prípady, kedy takéto opravy, takéto zásahy spôsobia nejaké teda nejaký, bude mať nejaký vplyv na spotrebu, na efektívnosť toho auta, vozidla a preto chceme dať e, možnosť spotrebiteľom mať dlhšie záručné obdobie po takýchto vykonaných opravách, aby mali lepšiu, lepší priestor na nejakú nápravu v prípade, že bude vykonaná takáto oprava na ich aute. To je veľmi praktické opatrenie, na ktorom nástojím samozrejme. E, moje právne povedomie nie je až tak e, silné a preto som ja samozrejme vstúpila do dialogu s orgánmi na ochranu spotrebiteľov a snažíme sa koordinovane postupovať a snažíme sa urobiť eh, maximálne možné opatrenia na úrovni členských štátov v rámci tej pôsobnosti každého orgánu na ochranu spotrebiteľov. Ale teda ďalšia vec, ktorú musím spomenúť, máme veľmi rozdrobený systém, a je evidentné, že na orgány na ochranu spotrebiteľa na národnej úrovni nie sú rovnako vybavené tou právnou alebo právomocou konať v takýchto prípadoch. Snažíme sa to zlepšiť no, aj formou nariadenia CPC a naďalej na tom budeme pracovať aj prostredníctvom REFIT a takisto aj eventuálnym návrhom, pokiaľ ide o kolektívne odškodnenie pre európskych spotrebiteľov. Pokiaľ ide ďalej o otázku kolektívneho odškodnenia, musíme si spraviť e, primeranú analýzu hľadom situácie v jednotlivých členských štátoch, ako to funguje tam, kde už takýto nástroj majú. Musíme sa ubezpečiť, že neprídeme s návrhom, ktorý bude podobný e, takým tej kolektívnej žalobe v Spojených štátoch mne sa skôr zdá byť zameraný e, americký systém na ten veľký biznis a nie na tú, na tú spravodlivosť. Musíme byť preto opatrní, ak navrhneme nejaké legislatívne opatrenia, budeme musieť e, zaviesť a zapracovať nevyhnutné zábezpeky proti takému nadmernému podávaniu žalob alebo neoprávnenému podávaniu žalob, to musím zdôrazniť a návrh kolektívneho odškodnenia, ak teda nejaký príde, tak e, bude tomu predchádzať analýza, posúdenie v tomto roku a potom v prvej polovici budúceho roku, tak aby sme potom nadväzne mohli čo najskôr e, publikovať návrh. O tej dvojitej alebo duálnej kvalite o tom sme hovorili. Digitálne zmluvy, e, teda hmotné tovary, Vieme, kde je problém. hmotný majetok. My vieme, kde je problém. My navrhujeme plnú harmonizáciu pre nákupy online. Snažíme sa odstrániť administratívne hranice medzi členskými štátmi tým, že zavedieme jednotný režim pre celý európsky digitálny trh. A urobili sme to právom odôvodnenie, pretože online by nemal poznať hranice, svet online a je to dôležitý prvok aj v rámci stratégie digitálneho jednotného trhu, eh, ktorý predstavuje jednu z našich priorít. Avšak eh, v rámci tohto návrhu sme videli, že do istej miery znižujeme ochranu spotrebiteľov vo viacerých členských štátoch a právom ste poukázali, že to je vec, ktorú by bolo treba prehodnotiť. Budem ale teraz veľmi jasná. Pokiaľ ide online, bola som pripravená podporiť takýto systém. Aj s tým, že by došlo k zníženiu ochrany spotrebiteľov eh, na niektorých ohľadoch, v niektorých členských štátoch, ale má to platiť aj pre priestor offline. Musím veľmi otvorene povedať, že si neviem predstaviť, že bude, prebehne plná harmonizácia režimu období záru, záručných období, období a tých náprav, období na nápravu pre online prostredie a zároveň budeme znižovať mieru ochrany spotrebiteľov. Ja nebudem tá, ktorá pôjde do Írska a bude vysvetľovať pani Okonolovej, prečo som to spravila, prečo som ako komisárka zodpovedná za ochranu spotrebiteľov pristúpila k zníženiu ochrany írskeho spotrebiteľa. To nebudem robiť. My sme na ceste hľadania riešenia eventuálnej harmonizácie online a offline priestoru, ale budeme musieť nájsť riešenie pre členské štáty, kde už v tejto chvíli majú vyššiu mieru ochrany. Pokúsme sa to nájsť. Stojí to za to, ale buďme aj opatrní. Časový harmonogram. Mali by sme konať rýchle. Budeme teda čakať na výsledky štúdie o trvácnosti produktov. Ja nie som proti inováciám. Ja som zvedavá sama na výsledky štúdie, ale zároveň budem vždy chcieť zachovať jednoduchosť pre spotrebiteľov a nemám v záujme pridávať nejakú ťarchu pre tých obchodníkov. To sú moje kľúčové zásady a budeme musieť veľmi opatrne postupovať. Úplne som sa v tých poznámkach stratila. E, pani Reda, ktorá hovorila o presvedčení rady, áno, správme to. Presvedčme radu, že CPC musí byť silné nariadenie. Ja budem úplne otvorená. Bez toho, aby sme mali priestor na spustenie konania v prípade, kde vidíme veľkú mieru škody, v Európskej únii alebo v veľkej časti EÚ, tak nemá zmysel to pre nás robiť a preto budeme veľmi tvrdí v tejto veci. Pokiaľ ide o digitálny obsah, som si istá, že ideme dobrým smerom. Pokiaľ ide o vyšpecifikovanie e, objektívnych a subjektívnych kritérií súladu alebo zhody, aby sme zachovali vysoké štandardy normy ochrany a tak, takisto aby sme zachovali možnosť nápravy my sme dospeli k záveru, že budú tu dve úrovne a že bude veľmi rýchly postup medzi tou prvou úrovňou, e, ktorou je náprava alebo oprava a náhrada a potom tá druhá úroveň, ktorou je vypovedanie zmluvy a preplatenie toho tovaru. Takže sme na dobrej ceste, takisto aj na rade, kde zaznelo v tejto súvislosti veľa otázok, veľa pripomienok, pokiaľ ide o oznámenie nekalej činnosti nejakým znútra. To je ťažká vec, náročná téma. Musíme si uvedomiť, že e, tu treba rozhodnúť viacero veci. Keď sme na úrovni EÚ, tak je to ťažšie, ako keď sa to robí jednotlivo na úrovni členských štátov a ja to viem veľmi dobre, pretože sme mali veľmi podrobnú diskusiu s ministrami spravodlivosti. Každý členský štát má nejakú mieru ochrany takýchto ľudí znútra, týchto whistleblowerov ktorí ohlasujú nekalú činnosť. A najťažšou vecou je rozlišovať e, medzi tým, či ide o hrdinu alebo kriminálnika. Kto je tým, ktorý nahlasuje nekalú činnosť e, v dobrej viere? Toto je mimoriadne dôležité si stanoviť a všetci to potvrdili v rámci diskusie, že musíme začať s týmto. Pracujeme teda na štúdii, ktorá overí možnosť konať legislatívnym spôsobom VU. E Pozeráme sa na odvetvia, kde už e, existuje legislatíva, pretože takéto odvetvia sú, kde je harmonizovaná ochrana whistleblowerov na úrovni EÚ. V tejto chvíli zavádzame silnejšiu ochranu takýchto ohlasovateľov v rámci Európskeho úradu, úradu Európskeho prokurátora a budem vás potom informovať v druhej polovici tohto roku, kam nás povedú ďalšie kroky príjmané v tejto oblasti. Ak máte nejaké podnety, sme otvorení, e, radi ich príjmeme, e, vaše návrhy, lebo to je veľká vec, veľká téma. Pokiaľ ide online, offline, toho som sa dotkla. Pilotný projekt, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu. Samozrejme, my podporíme čokoľvek, čo pomôže vrhnúť viac svetla na rozsah toho problému, pretože teraz čelíme problému správneho zadefinovania rozsahu toho problému, či už z pohľadu geografického, alebo aj z pohľadu tých dotknutých výrobkov. Musíme teda viacej eh, pracovať aj na tomto zbieraní dôkazov pani Gebhardt, e, začala som s ňou a s ňou aj skončím moje vystúpenie. Tento rok e, máme v úmysle uzavrieť rokovania na rade, pokiaľ ide o návrhy digitálnych zmluv. Samozrejme, čo je evidentné v tejto chvíli, je, že digitálne zmluvy budú rýchlejšie. Áno, chceme to naďalej zachovať ako balíček, ale nechceme zabraňovať e, návrhu digitálneho obsahu, tým, že budeme e, čakať na ten ďalší. To nie je naš, našim cieľom. Čakáme na všeobecný prístup rady, pokiaľ ide o digitálny obsah v júni. A s veľkou pravdepodobnosťou, pretože teraz už pracujeme s radou na programe, je e, veľmi pravdepodobné, že orientácia alebo politická diskusia o digitálnom predaji produktov alebo teda výrobkov prebehne na neformálnej rade v júli počas estonského predsedníctva taký je časový harmonogram. Paralelne s tým budú prebiehať aj kroky v Európskom parlamente, e, teda štúdia konkrétne o trvácnosti tovarov, produktov a nejaké to nakalibrovanie stanovisk prebehne medzi politickými skupinami. Pokiaľ ide o právnu pomoc, ďakujem za túto inšpiráciu. Budeme sa musieť na to pozrieť. Samozrejme, keď sa vrátim k e, možnému návrhu ohľadom kolektívnej nápravy alebo odškodnenia. Budeme sa musieť na to pozrieť, či to úplne otvoríme, či to bude viac odvetvové, alebo či to obmedzíme na spory spotrebiteľské a potom otázka, či sa to otvorí všeobecne spotrebiteľom, či budú mať možnosť ísť cestou kolektívneho odškodňovania alebo kolektívnej žaloby, teda tým, že sa budú organizovať sami, alebo či si zvolíme nejaké popredefinované orgány, ktoré budú zastupovať ľudí v takýchto sporoch. E, takisto uvažujeme, že nepôjdeme len cestou súdnych sporov, súdov, ale že použijeme aj ADR, automatického riešenia sporov, lebo aj to je spôsob, ako znižovať e, ťarchu, znižovať ťarchu tých súdov a zaťaženie súdov. E Teraz som vystúpila a hovorila som, ako komisárka zodpovedná za oblasť spravodlivosti. Takže ďakujem pekne. Ako komisárka zodpovedná za rodové otázky vidíte, že tu máme viacej poslankyň prítomných ako poslancov. Viem, že niektoré kolegovia a kolegyne sa chceli ešte opýtať nejaké otázky, ale už času veľa nezostáva. Je to tak, Roža, chcela si tej dvojitej kvalite? I think you answered most of this. This is, in fact, a very simple issue that Olga is so much involved in, but also all of... E, toto je podobné. Ak umožníme takýto postup, e, že v rovnakom balení sa bude predávať rovnaký tovar a rovnaká kniha alebo v rovnakom v rovnakej nádobe, väčšinou sa s týmto stretávajú krajiny strednej alebo východnej Európy, Môže sa z toho stať potom taký bežný postup a to nemôžeme dovoliť. Ak chcú predávať eh, rôzne produkty v iných krajinách alebo v iných oblastiach, tak je to plne akceptovateľné, ale nemalo by sa to tváriť ako rovnaký eh, produkt. Takto to označovať je klamanie. Komisia je za to samozrejme zodpovedná. Ďakujeme za to angažovanie sa a budeme vás podporovať, pokiaľ to pôjde. Ďakujem pekne. Julia, chcela si aj ty k tomu niečo? Chcela som len spomenúť, že samozrejme aj zelení e, navrhli smernicu o ochrane tých e, ľudí, ktorí na, upozorňujú na nekalú činnosť. Je nevyhnutné mať legislatívny návrh. Takáto predbežná štúdia, ale prvá štúdia je krokom správnym smerom. Ale keď sa o tom hovorilo e, na plenárke, tak to malo jednomyselnú, jednomyselnú podporu, pokiaľ ide o prijatie horizontálneho legislatívneho nástroja. A pani komisárka, posledné vyjadrenia. Samozrejme, budeme pracovať e, s tým návrhom, to je evidentné, že využijeme všetky zdroje, aby sme to spravili dobre, pretože to je dôležité. Pokiaľ ide o tú dvojakú kvalitu, tak budeme musieť byť pripravení na to, že nás budú zosmiešňovať v našich snahách, pretože mnohí ľudia mi už povedali, že vy riešite problém otlačkou prstov, pričom Európa má oveľa viac iných problémov a ja vždy reagujem, nie, toto je otázka dôvery ľudí a musia vidieť, že Európska únia stojí na ich strane v takýchto veciach. Musíme byť preto konzekventní a pri prezentovaní takých protiargumentov, ktoré nás snažia karikovať. Ďakujem pekne, pani komisárka, pokiaľ ide o dvojakú kvalitu potravín, tak mali by sme zabezpečiť takú skutočnú diskusiu, na tomto výbore. Zatiaľ čo čakáme na výsledky štúdie, potom vás informovať a uvidíme, čo iné a môžeme ešte spraviť. Ďakujeme ešte raz pekne, pani komisárka, za váš čas a za to, že ste sa podelili o pohľad na váš program a tešíme sa na ďalšiu schôdzu. Týmto končíme dnešnú, dnešné stretnutie. Nás nasledujú koordinátori. Ďakujem pekne, pekný večer.